OK. Dear colleagues. Dobre, vážení kolegovia. I think that we can uh, start our... Myslím si, že môžeme začať našim programom. Prvý bod je bod 8 oznámenie predsedu odporúčania koordinátorov e, bolo o tom, že by sa to dalo elektronicky, neboli žiadne námietky, takže to pokladáme za schválené. And now we can uh, start. Uh, A teraz môžeme začať s hlasovaním. Môžeme začať s prvým bodom nášho programu. Je to správa o národnej spotrebe mm, plastových e, tašiek. Je to odporúčanie schváliť v druhom čítaní. Vieme hlasovať elektronicky a hlasujeme teraz. We have one more. Máme jed- jedného hlasujúceho navyše v VSD. Končím hlasovanie. Adopted. Schválené. Congratulations to Madame Hawkin. Ďak- blahoželáme pani Hawking.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 Prejdeme na kompromisný návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Prejdeme na kompromisný návrh 3. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Prejdeme na pozmeňovací návrh 137 s dodatkom, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromisný návrh 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 170. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Skontrolujeme elektronicky. Všetci ste hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúce návrhy 161 162. Hlasujeme v bloku. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 163. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 165. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. si návrh 164. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. si návrh 166. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. si návrh 167. V dvoch častiach. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 168. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržali? Skontrolujeme elektronicky. Všetci ste hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromisný návrh 5. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. Kompromisný návrh 6. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. Teraz prejdeme na pozmeňujúci návrh 192. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. Kompromisný návrh 7. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa Schválené. Pozmeňujúci návrh 200. Kto je za? Kto je proti? Schválené. Pozmeňujúci návrh 201. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh 202. Za? Proti? Zdržali sa? Skontrolujeme elektronicky. Všetci ste hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 203 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromisný návrh 8. Skontrolujeme. Hlasujeme o kompromisnom návrhu, o návrhu 203. Otváram hlasovanie. Všetci ste hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromisný návrh 8. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromisný 215. E, Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Skontrolujeme elektronicky. Hlasujeme o návrhu 215. Všetci ste hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromisný návrh 9. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. 232 za, proti, zdržali sa, schválené. 233 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromisný návrh 10, to je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromisný návrh 11 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromisný návrh 12, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. Kompromisný návrh 13, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh 266 od pána Fáriu, kto je za, kto je proti, zdržali sa. E, podľa mňa je to schválené, ale urobíme si kontrolu pre istotu. Otváram hlasovanie. Všetci ste hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromisný návrh 14. A. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Povedal by som, že zamietnuté, ale urobíme si elektronickú kontrolu. Všetci ste hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromisný návrh 14b odpadáva. Teraz prejdem na pozmeňujúci návrh 276. Kto je za? si návrh 276, to je za? EPP? A? Áno, za, proti? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňujúci nie. Kompromisný návrh 15. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňujúci návrh 289. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 290. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa, zamietnuté. 295 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 294 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 292 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 291 za. Proti. Zdržali sa. Skontrolujeme elektronicky. Všetci ste hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 293 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 296 to je lingvistická úprava, nehlasuje. 297 za, proti, zdržali sa. Povedal by som, že zamietnuté, ale skontrolujeme. Všetci ste hlasovali, uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 298 za, proti, sa zdržal. Skontrolujeme. Všetci ste hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 299. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. 300. Za? Ktorá je kompatibilný? Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 302. Za? proti, zdržali sa schválené. 304, kto je za, kto je proti, zdržali, skontrolujeme elektronicky. Hlasovali všetci, uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmenujúci návrh 305, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 306 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 308, 390, hlasujeme v jednom bloku, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 310, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 311, kto je za, kto je proti. Skontrolujeme elektronicky. Všetci ste hlasovali, uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Tristo štrnáct. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 313 kompatibilné za. To je proti. Zdržali sa zamietnuté. Pozmenujúci návrh 315 kompatibilný. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. Pozmenujúci návrh 316. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. 317 za, proti, Zdržali sa? Schválené. Kompromisný návrh 16. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromisný návrh 16a. Kto je za? Kompromisný návrh e, eh, 17a. Zvláštna väčšina. Kto je proti? Zamietnuté, ale e, overíme si to elektronicky. Všetci ste hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromisný návrh 17b. Budeme o ňom teda hlasovať. Kompromisný návrh 17b. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržali? Schválené. Pozmenujúci návrh 342. Kto je za? 342. Za. Nikto, kto je proti. Ďakujem. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 343. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Skontrolujeme. Ste nejak porozdeľovaní v jednotlivých skupinkách. Ťažko sa číta. Hlasovali ste všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 344 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Pozmeňujúci návrh 341 za. Proti. Zdržali sa. Skontrolujeme elektronicky. Všetci hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 345. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. Pozmenujúci návrh 347. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. 348 za kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 349. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 350. Za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 352. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 353. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 351. Kto je za? Kto sa zdržal? Kto sa zdržal? Zam- skontrolujeme elektronicky. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmenujúci návrh 354. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 356, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Pozmeňujúci návrh 357, 358 sú identické, hlasujeme en blok, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 359 kompatibilný. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmenujúci. Skontrolujeme elektronicky. Hlasujeme o návrhu 359. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmenujúci návrh 360. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz prejdeme na úvodné ustanovenia. Pozmenujúci návrh 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmenujúci návrh 3. Za? Proti? skontrolujeme. Hlasovali ste všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Jedným hlasom. Pozmenujúci návrh 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté.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 Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Skontrolujeme elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Je mi to ľúto. Pozmenujúci návrh 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zopakujeme hla. Chcete opakovať hlasovanie? Pozmenujúci návrh 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 15. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Skontrolujeme. Hlasovali ste všetci? Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 11. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 13. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme elektronicky. Hlasovali ste všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 14. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmenujúci návrh 17. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 18. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmenujúci návrh 19. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté Skontrolujeme elektronicky. elektronicky. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Skutočným problémom je, že nie, niektorí poslanci v strede nepoužívajú ruku. Pozmeňujúci návrh, ospravedlňujem sa, Pozmeňujúci návrh 20. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromisný návrh 18. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 34. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci na návrh 35 kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme elektronicky. Všetci ste hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Prejdeme ne, na pozmeňujúci návrh 36. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 39. Ospravedlňujem sa, ten odpadáva, Pozmeňujúci návrh 37. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 38. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 41. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 19. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené pozmeňujúci návrh 49. Kto je za? Kto je za? Proti? Skontrolujeme. Všetci ste hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz pozmeňujúci návrh 56. Pozmeňujúci návrh 56. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 61. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 62. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 63. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 65. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 64. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme elektronicky. Všetci ste hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 66, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 68, kto je za? Kto sa zdržal? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 69, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmenujúci návrh 71-72 hlasujeme unblock. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 73. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. si návrh 80 Predkladá pani Somer. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 81. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme elektronicky. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 82. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 84. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 85. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh. Skontrolujeme.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 kto je proti. Skontrolujeme. Všetci ste hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Jedným hlasom. Pozmeňujúci návrh 92. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 93. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmenujúci návrh 95 v prvých častiach. Kto je za? Prvú časť. Kto je proti? Kto sa zdržal? Druhá časť schválené. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, skontrolujeme elektronicky. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 96. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 96. 97. Kto je za? Kto, sa, e, kto je proti? Zdržali sa? zamietnuté. 98 a 99 hlasujeme en blok, lebo sú identické, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Kto pozmeňujúci návrh 102, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Pozmeňujúci návrh 103, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Pozmeňujúci návrh 104, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 105. E, Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 106. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 107. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 108. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 109. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 111 a 112 a 113 hlasujeme en blok. E, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 114. Kto je za? Kto? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme elektronicky. Všetci ste hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 117. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 118. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Skontrolujeme elektronicky. Hlasovali ste všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Hlasujeme elektronicky o dokumente ako o celku. Môžeme hlasovať. Otváram hlasovanie. Všetci ste hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Ďakujeme. A teraz budeme Dear colleagues, Vážení kolegovia, môžeme pokračovať v našom rokovaní. Ešte sme nedokončili našu prácu a máme na programe určité veci ešte predtým, ako budem mať diskusiu s podpredsedom komisie s pánom Katajnenom. Bod 11 a 12, o ktorých budeme diskutovať spoločne, sa týkajú zatvorenia pozmeňujúcich návrhov z dohy ku kiotskému protokolu o rámcovom dohovore o SN o klimatických zmenách a spoločnom plnení e, záväzkov v rámci tohto protokolu. Takže poprosím pani Gardini, aby sa ujala slova, ale poprosím ešte predtým všetkých poslancov aj hostí v tejto miestnosti, aby sa utišili a aby nám ten tým pomohli v našej práci. Aby sme teda mohli pokračovať. Takže pani Gardini, máte slovo, aby ste nám vysvetlili. Elizabet, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Budem stručná. V súčasnosti stojíme pred rozhodovacím procesom, ktorý už eh, prešiel hodnotením komisie ITRE bez problémov a my už môžeme povedať iba áno alebo nie. E, termín na prekladanie pozmeňujúcich návrhov je 15. apríl 2015. Vieme, že toto rozhodnutie vytvára základ pre uzatvorenie dodatku z Dauhy ku kiotskému protokolu a ktorá doplňa povinnosti členským štátom Európskej únie a Islandu, ktorý sa zúčastňuje na schéme obchodovania s emisiami. Poviem iba takú zostručnenú verziu, pretože čo sa týka dodatku B kiotského protokolu, vzťahuje sa to predovšetkým na členské štáty Európskej únie a naplňa sa tým kiotský protokol. A niektoré krajiny, respektíve väčšina krajín, nie sú jeho súčasťou vrátane tých krajín, ktoré sú zodpovedné na najväčšie znečisťovanie. A Európska únia sa snaží využívať všetky nástroje, či už hospodárske, politické alebo e, sociálne, aby vytvorilo paritnú situáciu aj s týmito krajinami. Teraz prejdem k podstate, pretože vidím, že niektoré body sú inovatívne a zásadné, ktoré sa nachádzajú v texte rady. My k tomuto projektu zastávame pozitívne stanovisko a chcela by som pripomenúť, že neexistuje nejaká, nejaký odpočet e, tých politických povinností, ktoré už boli e, prijaté v rámci klimatického balíčka v roku 2009 a preto e, členské štáty už pristúpili k znižovaniu emisí o 20 do roku 2020 a to umožnilo dohodnúť sa na povinnostiach na toto druhé obdobie kiotského protokolu, pretože povinnosti členských štátov sa nemenia a už s nimi súhlasili. Čo sa však e, týka povinnosti komunikovať e, a môžeme povedať, že si to vyžaduje e, akú, akúsi silnejšiu zodpovednosť to znamená, že každá časť musí byť e, pokrytá úvodnou správou, ktorá má robiť odpočet e, prideleného množstva, ako aj schopnosť vysporiadať sa s vlastnými emisiami v rámci daných a stanovených limitov. Takže toto je krok ku zodpovedneniu, tak povediac, jednotlivých e, krajín. Toto je mechanizmus, ktorý sa vzťahuje na naše ambície, ktoré už existuje. Avšak pokiaľ sa dnes krajina zaoberá čo najambicioznejšia, stanovuje si aj ambiciozne ciele, potom tu je potreba, vzhľadom na to, že toto je dodatok B k protokolu. A na to, aby vstúpil do platnosti, vyžaduje si to súhlas všetkých signatárov protokolu alebo ratifikáciu štvrtinovou väčšinou. Táto procedúra sa ale výrazne po Dauhe zjednodušila, pretože to stanovuje naozaj objektívne podmienky a bude sa považovať za takéto opatrenie za schválené per rolam, pokiaľ viac ako 3 štvrtiny členov k nemu ne, nevznesú námietky. Je to aj kvôli tomu, aby sa predišlo tomu, že v období za roky 2013 neprisiahli priemerné registrované emisie hodnoty z roku 2008 a 2010. E, vidíme tu nový záznam, ktorý teraz e, funguje v rámci protokolu a ktorý teraz e, predtým ktorý predstavuje trifluor dusíku, respektíve fluorid dusity a vidíme ktorého emisie už v protokole sú a v súčasnosti stúpajú. Pripomínam, že je potrebné e, postupovať rýchlo, pretože podľa náhľadu e, výboru, e, podľa programu z roku, z roku 2015, sa musíme zaobrať týmto uzatvoreným balíčkom. A to znamená, že najprv výbor pre životné prostredie a potom Európsky parlament mal pristúpiť bez zbytočných odkladov. A je jasné, že toto bol indikatívny e, dátum 16. február 2015, ale ten už nestíhajú jednotlivé členské štáty a je jasné, že ratifikačný proces jednotlivých štátov môžu prebiehať až do 3. trimestra roku 2015, tak aby sme mali e, všetci dostupné nástroje na naplňanie rozhodnutia z Paríža, aby sme naplnili túto medzinárodnú dohodu na ktorej robíme už dlho. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem a ja by som po, pokračovať e, i hneď e, v bode 12, e, ktorá je dohoda o účasti Islandu v druhom záväznom období Kyotského protokolu k rámcového dohovoru k Organizácie spojených národov o zmene klímy. Tak, Ako si iste pamätáte na naše rozhovory, projekty odporúčania, ktoré sme sformulovali, umožňuje rade dať súhlas a podpísať a prijať islam s jeho predchádzajúcim súhlasom na predchádzajúcich členských No a účasti na kiotskom eh, protokole a k rámcovému dohovoru o zmene klímy. Čo sa týka Islandu a jednotlivých eh, účastníckých eh, štátov, toto obdobie kiotského protokoly tvorí jeho druhé obdobie. A čo sa spolu s komisiou ITRE sa stanovujú limity, ktoré sú odpočítateľné od medzinárodných záväzkov. To znamená, že je tu 15 eh, štátov, ktoré dospeli spoločne k riešeniu emisnej situácie. Preto eh, toto združenie štátov eh, vystupujú spoločne a už v roku 2012 už produkovali menej ako 8 všetkých emisí. 9. marca 2012 eh, schválil druhé obdobie Piotského, Kiotského protokolu, eh, kedy sa majú znižiť eh, emisie o 20 oproti stavu z roku 1990. A takto je vlastne plnenie záväzkov z Dauhy. A ktoré samozrejme naplňa ciele, ktoré bolo stanovené v Kiotskom protokolu a samozrejme stanovuje limity, ktoré by mali byť naplnené do 31. decembra 2020 a samozrejme, ktoré majú uh, zamedzovať skleníkovému efektu. A samozrejme, mm, to vychádzalo uh, z komplexného znižovania skleníkových plynov. Odporúčanie uh, ktoré hodnotí pozitívne rozhodnutie rady a ktoré vychádza a vytvára základ na participáciu Islandu na rozšírení povinností jednotlivých signatárskych štátov pre druhé obdobie plnenia kieckého protokolu. Je špecifické tým, že Island už e, plní do určitej miery kiotský protokol v prvej časti a musí samozrejme znížiť o 10 celkový objem emisí. Nakoniec emisie Islandu sa zmenšili iba o 2 a Island sa vyslovil, že chce plniť svoje ciele aj v druhom období eh, kiotského protokolu. Island, ako iste viete, je účastný na systéme obchodovania s emisiami v rámci EÚ a takisto sa zúčastňuje na monitorovaní eh, dopadov eh, skleníkového efektu. A samozrejme je to aj preukázanie jeho adhézie eh, k EÚ, kde Island sa zaviazal plniť tieto ciele. Je jasné, že eh, v tomto bode je nutná ratifikácia bez zbytočných odkladov a ako bolo už eh, navrhované kolegyňou Gardini z prvej konferencie v Paríži, v Paríži z januára v roku 2015. Rečník mimo mikrofón. E Teraz by som začal tým, že dám slovo tieňovým spravodajcom, e, pánom Andulakisom, kto je e, tieňový za obidve dokumenty. Čo, Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som na úvod poďakovať obom spravodajcom za odvedenú prácu. Je ťažké nesúhlasiť s jadrnou potrebou ohľadom týchto odporúčaní a ohľadom ratifikácie zo strany Európskej únie, ratifikácie e, zmien kiotskému protokolu z Doha a dohodou. Z, Islandom o splnení, spoločnom splnení záväzkov, ktoré sme na seba zobrali. Čo sa týka e, Dohy, to je vlastne druhý, druhé obdobie záväzkov v rámci Kyotského protokolu a e, Európska únia spolu s Islandom si stanovili záväzok znížiť emisie skleníkových plynov 2013 do 2020, znížiť na 80 e, e, roku 90, 1990 a e, to sú naše interné povinnosti. Pred konferenciou v Paríži sa musíme postarať o to, že dodržíme náš záväzok zniženia emisí. Je to dôležitá snaha. Je dôležité, aby sme tieto schvály správy schválili s čo najväčšou podporou parlamentu, tak aby postupy v členských štátoch začali čo najskôr. Nemali však by sme zabúdať ani na to, že e, tak ako to mi zaznelo včera, klimatická zmena je globálny problém a vyžaduje si globálny prístup. A čo sa týka e, doplnenia e, ku kiotskému protokolu z Dohy potrebujem mať určitý počet ratifikácií, aby to bolo funkčné. A chcel by som požiadať komisiu, aby zdvojnásobila svoje úsilie, e, čo sa týka environmentálnej diplomácie, aby využívala svoje e, presvedčovacie zručnosti. Ďakujem pekne za ECR, pani Girling. Ďakujem pekne. Pán predseda, ja nemám čo k tomu dodať, nemám čo doplniť. Ďakujem za správu. To je všetko. Ja mám k tomu len málo čo povedať, ale jednu vec by som chcel povedať, že zabezpečenie dohody a splnenie záväzkov to sú dve rozdielne veci a to nám pripomína aj cestou, teda na ceste do Paríža, či táto dohoda je dôležitá, ale dôležitejšia, alebo otestovanie toho, čo sme dosiahli, je splnenie tých našich príslupov. To je všetko z mojej strany. Ďakujem pekne, pán Gerbery. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Ja takisto plne súhlasím a s oboma spravodajcami. Myslím si, že je dôležité, aby sme vyzvali členské štáty k tomu, aby urýchlili procesy a dokončili proces ratifikácie ešte pred konferenciou zmluvných tam v Paríži, aby sme išli dobrým príkladom. To je všetko z mojej strany. Dobre. Pani Konečná? Ja to takisto nebudem zdržiavať. Chcem sa len poďakovať e, obom spravodajcom za správu a určite sa pripojíme k podpore oboch týchto správ. Thank you very much. Ďakujem pekne. Spravodajcovia, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel som povedať, že dve rozhodnutia, o ktorých sme diskutovali, sú jednoduché, e, sú relatívne jednoduché a vzhľadom na cieľ znížiť emisie o 20 do roku 2020, ktoré je odpočítateľné pre členské štáty Európskej únie. To poukazujú dáta z emisie. Sa momentálne nachádzame na 18 6 rokov predtým, než vôbec dosiahneme tento e, dám dodatok z Dauhy má ratifikovať 144 krajín, aby sme e, zdieľali ciele Európskej e, únie. Avšak e, neuniká naše pozornosti toho, že niektoré procesy a ich dokončenie mešká pretože niektoré veci sme mali už plniť od roku 2013 a to by mohlo predstavovať prekážku pre ďalšie krajiny a samozrejme nástroje ratifikácie by mohli byť e, postupne zavádzané do roku 2015 a predovšetkým pre e, tretie krajiny, tí, ktoré sú ďaleko od plnenia cieľov 20% do roku 2020. Považujeme za pozitívne zavedenie e, zaradenie fluoridu dusitého do zoznamu látok, ktorí spôsobujú tieto eh, plyny. Ďakujem pekne, teraz dostáva komisia, pani Bardran, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, pre všetkým príjemné popoludne. Ja by som sa takisto chcela poďakovať ovom spravodajcom za návrh odporúčaní a navrhuj, ktorom navrhujú súhlasiť so závermi rady, eh, čo sa týka uh, Doha pozmenujúceho návrhu k dohode z Kyoto. Ako tu správne zaznelo, ratifikácia nemení nič čo sa týka EU legislatívy ani limitných hodnôt, ktoré boli stanovené interne. Avšak je to veľmi dôležité symbolické gesto zo strany EÚ a umožňuje nám premostiť e, tie medzinárodné legislatívne záväzky od teraz do roku 2020. Tady očakávame, že tá nová Parížská dohoda vstúpi na dobu neúčinnosť. Myslím si, že je úplne jasné, že EU robí všetko, čo je v jej silách, aby urýchlila proces rokovaní a um, ďakujem poslancom za to, že pripomenuli to, ako je dôležitá diplomácia v boji proti klimatickým zmenám. Federica Mogherini spravila z diplomácie o klimatických zmenách samostatnú prioritu na rok 2015 a úzko spolupracuje s Mm, zahranič, e, ministerstvami zahraničí jednotlivých členských štátov vyvinula maximálny tlak našich partnerov, pre všetkým krajiny z G20, ktoré dohromady predstavujú tri štvrtiny emisí skleníkových plynov v celom sve, celosvetovom meritku, aby posilnili svoje úsilia, aby teda prispeli k uzatvoreniu novej dohody. To bude veľmi dôležité pre všetky zainteresované strany aj na medzinárodnej európskej úrovni, aby rozhodne pracovali na uh, dosiahnutiu novej dohody členské štáty pokračujú v procesoch ratifikácie a zo strany komisie sme dosť presvedčení o tom, že do tretieho kvartálu roku 2015 pravdepodobne aj pri príležitosti veľného zhromaždenia OSN budeme môcť spoločne e, uložiť ratifikačné nástroje. Čo sa týka Islandu, Island sa zúčastní z spoločného splnenia spolu ako ostatné členské štáty. To znamená, že povinnosti Islandu sú uvedené nediskriminačným spôsobom a to znamená, rovnako sa zaobchádza s Islandom aj členskými štátmi. Úrovne emisie Islandu boli uvedené v súlade so záväzkami popísané v Kyotskom protokole. Uh, tak ako to mení doplnok e, z Doha a tak ako je to uvedené v EU legislatíve. Vrátanie balíka z roku 2009 o klima a energetike. To vysiela dôležitý signál smerom k medzinárodnému spoločenstvu o tom, že chceme dostať svojim záväzkom a že ideme príkladom spolupráce medzi ambicioznými partnermi. Takže tým pán predseda. To všetko z mojej strany. Chcela by som sa poďakovať ešte raz obom spravodajcom. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a skôr ako ukončím tento bod, tak chcem pripomenúť, že lehota na pozmenujúce návrhy je 15. apríla a hlasovať vo výbore Envy sa bude 6. a 7. mája a na plenárnej schôdzi buď v júni alebo v júli. A teraz mm, môžeme pozastaviť prácu podľa programu. Dáme si nejakých 20-25 minútovú pauzu a počkáme na podpredsedu komisie Katajnena a budeme pokračovať presne o pol piatej. Ďakujem. Dear colleagues, uh, we can... Uh... Takže môžeme začať, pretože nemáme veľmi veľa času. A máme naplánovanú diskusiu s podpredsedom komisie pánom Katajnenom, ktorý má na starosti zamestnanosť, e, pracovné miesta, schopnosť. To sú veci, ktoré sú pre nás veľmi dôležité. Sú, dôležité, aby sme sa dozvedeli od neho, aké sú priority komisie v týchto otázkach. A tiež by e, si tiež máme možnosť vypočuť si priority aj pre poslancov, aby ste nám mohli vysvetliť tiež Čo sú tie hlavné veci, na ktoré sa chcete zamerať? A čo chcete v pracovnom programe na 2015 rozpracovať z hľadiska okroku, ktorý chceme dosiahnuť aj na budúci potom pracovný program na 2016. Čiže ja začnem tým, že hneď vám rozdám slovo a potom budeme mať výmenu názorov s členmi tohto výboru. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení poslanci. Ďakujem za to, že ste ma pozvali do vášho váženého výboru. Naozaj sa teším na diskusiu s vami o pracovnom programe na tento rok, ale tiež by som si vypočul aj vaše názory aj o tom, aby sme vedeli, aké investície potrebujeme do, do rastu a aby sme mohli využiť príležitosť e, si sa navzájom poučiť. Pracovný program 2015 je jasný, zacielený. Našim cieľom je, aby sme čo najskôr priniesli výsledky, ako napríklad už môžete vidieť aj samotným investičným plánom pre Európu, stratégiou pre energetickú úniu spolu s cestovnou mapou do, do Parížskej konferencie a digitálna E, únia a únia spoločného kapitálového trhu a iniciatíva pre mladých. Pracovný program komisie bol predtým dokument, ktorý, o ktorom nikto vlastne nediskutoval, ale tentokrát je to inak. A keďže je tu nová komisia, my chceme zabezpečiť, aby naše existujúce ako aj nové politiky podporovali predovšetkým rast, zamestnanosť, sociálnu a environmentálnu trvalú dodateľnosť. Chceme vidieť konkrétne výsledky Komisia urobí maximálne preto, ale nemôže konať osamotenie. Každý si musí vedomiť, že to rutina nefunguje. Či preto si chcem vypočuť vaše názory, ako môžeme toto spoločne e, dosiahnuť a preto som si aj vás prišiel vás vypočuť. Komisia chce opäť e, začať e, na novo, ako sa odráža aj v jej novej štruktúre, čiže podpredsedovia pracujú v projektových tímoch, týmoch a vlastne už e, lámu ten stadičný systém rozdelených portfólií. Tu máme spoločnú tvorbu politiky, chceme, aby každý prispel e, do trvalodržateľného rozvoja a prispel tejto integrácie, a náma štruktúra vlastne by mala umožniť e, takúto prácu. A tiež by som chcel dôrazniť dôležitosť investičného plánu FC, na čom pracujem veľmi intenzívne v tejto chvíli. Pokiaľ ide o pracovný program komisie na 2015, ten odráža nový začiatok. Teraz e, potrebujeme udržať e, tempo a spoločne pracovať, aby sme splnili ciele um, tie hlavné iniciatívy na rok 2015, vrátanie príslušných cestovných map, tie budú čoskoro publikované my chceme pokračovať ďalej, aby sme v tom, že budeme poskytovať informácie Európskemu parlamentu o tom, čo plánujeme, ale tiež uplatňujeme aj princíp politickej diskontinuity, tak ako je to v tom, v tej rámcovej dohode. Potom, čo som si vypočul eh, názory parlamentu aj na plenárke, aj vo výboroch, tak eh, komisia vlastne, alebo komis, potom, čo komisia si počula názory, oznámila svoj pracovný program a ten nám umožňuje, aby sme sa sústredili na hľadanie tých najlepších prostriedkov, ako môžeme splniť naše e, politické ciele, vrátanie rozvoja nového návrhu k obehovej ekonomike, ktoré sa pripravuje na ne, ne, tohto, tento rok neskôr. Ďalej každý komisár mm, vlastne predchádzajúce plánovanie vyčistil a teraz čakajú sa úplne nové návrhy a priority, tak ako je to aj v pracovnom programe komisie, kde sa odrážajú 10 priorít, ktoré boli základom schválenia komisie Európskym parlamentom. No ale toto všetko chvíľku trvá, takže by som ma chcela požiadať o trošku trpezlivosti. Plne si uvedomujeme, aké sú tu obavy z hľadiska toho, že boli stiahnuté zo stola niektoré e, návrhy zákonov, aby sme si to vypočuli, aj vaše argumenty, ale ide o to, aby sme naozaj dosiahli výsledky. A nepochybňujeme cieľe, snažíme sa len nájsť najinteligentnejší spôsob ich splnenia. Napríklad chceme naozaj e, vytvoriť skutočné obehové hospodárstvo, o ktorom určite aj dnes budeme diskutovať. Potom, čo som teraz spomenul, investičný plán Európ, plán pre Európu, ten, ktorý bol schválený minulého roku v novembri. A ako viete, že je tam aj vrch eh, pre nariadenie o EFSI, um, pre finančnej strategii a je treba tie environmentálne projekty spadajú plne pod investičný plán aj plán obehového hospodárstva. Legislatívny návrh investičného plánu je už teraz v rukách tejto snemovne a my sledujeme prácu jednotlivých výborov a podporujeme všetky tieto aktivity a poskytujeme všetky informácie, o ktorej žiadate. Po hlasovaní vo výboroch tak sa tešíme na ďalšiu diskusiu na trialógoch s parlamentom a radou a veríme, že e, bude nám ten demisičný plán fungovať už od e, leta. Keď sa vrátim ďalšej priorite, naša stratégia pre energetickú úniu, vrátanie cestovnej mapy k na parížskú konferenciu, to už bolo schválené. Naša energetická únia sa snaží adresovať tri e, ciele konkurencie, schopnosti, bezpečnosti dodávok a trvalej udržateľnosti. Keď splníme ciele na rok 2030 v oblasti klímy, to je naša, naša priorita. Ako povedal už aj kolega Franz Timmermans, v tomto výbore komisia naozaj chce zabezpečiť, aby bola Európska únia lídrom na zemi guli v e, obnoviteľných zdrojoch. Tým znamená, že je treba splniť ciele v roku, na roky 2020 návrhy pre implementáciu politickej dohody k energetickému rámcu 2030. To sa pripraví čoskoro v rámci nového mandátu komisie. Ďalej chceme aktívne podporovať prechod k e, efektívnemu obetovému hospodárstvu v EÚ, e, plne v súlade s cieľmi trvalodržateľného rozvoja, ktoré zabezpečujú trvalodržateľný rozvoj, produkciu a spotrebu. My ako komisia prikladáme veľký význam trom rozmerom držateľnosti e, ekologické, ekonomické a sociálne. No a komisia chce opäť vložiť všetko úsilie do no, týchto rozmerov rozvoja na báze mainstreamingového prístupu. Čiže nová štruktúra projektovaných skupín pod vedením podpredsedu je veľmi efektívna. Čiže pokiaľ ide o trvadzateľný rozvoj, je treba e, pretaviť do rôznych oblastí politík a je to zodpovednosť e, všetkých mojich kolegov, aj osobitne podpredsedu Timirmansa, ktorý bude sledovať náš záväzok, aby sme zabezpečili, že sa nám nestratí trvalodilnosť z rozvetela. Teraz e, pozrime sa na obehové hospodárstvo. To je politická priorita pre komisiu aj pre mňa a je to pre mňa koncepcia, ktorá bude definovať konanie komisie na vyšších 5 rokoch. Keďže vieme, aké je to globálne dôležité a aké sú ambície takých aktérov ako napríklad Číňanov, bolo by naozaj eh, hlúpe, keby Európa nešla smerom obehového hospodárstva. Je to dôležité tak z hľadiska životného prostredia, ako z hľadiska konkurencie schopnosti. My v mojom kabinete pracujeme na ešte ambicioznejšom balíčku pre obehové hospodárstva. Aké sú teda naše plány? Predovšetkým my budeme predstav, predstavovať revidovaný návrh pre odpady. Tento nový návrh bude vzať dlho i všetko, čo priznám, eh, informácie, ktoré sme obdržali počas verejného pripomienkovania ehm, aj čo sme sa dozvedeli z parlamentu a rady, bude treba urobiť posúdenie vplyvu a tento návrh ehm, nebude eh, odkláňať sa z vízie a tiež e, sa bude snažiť na zvýšenie recyklácie. E, budeme sa snažiť takisto, ako zabezpečiť lepšie tú hierarchiu odpadu a položíme si otázku, ako sa môžeme poučiť z minulosti alebo poučiť sa o tých, ktorí sú najlepší. A tý, položíme si otázku, či by nebolo dobre trošku väčšia flexibilita v odstraňovaní skládok, či by náhodou toto um, neumožnilo lepšie alebo rýchlejš, rýchlejší prechod na recykláciu. Um, stále ešte máme záväzné ciele, ale budeme sa dívať na to, ako môžeme z, lepšie zohľadňovať individuálne situácie v rôznych členských štátoch, tak aby sme zabezpečili efektívny prístup. Po druhé, predložíme akčný plán, ktorý pokrie plný cyklus obehového hospodárstva Politika odpadov je dôležitým prvkom tohto cyklu, ale nepostačuje to. Musíme sa dívať na tento cyklus smerom e, na, späť, kým, ešte predtým, než sa niečo stane odpadom a potom po recyklácii, čo sa s materiálom deje. Čiže treba skúmať, ako opäť využiť materiál a ako to stimulovať. Chceme vedieť, aký je priestor pre dizajn produktov a kvalitu recyklovaných produktov čo také kritické suroviny, aké bariéry existujú v hodnotovom reťazci a ako sa stimuluje, stimuluje inovácia v tejto oblasti. Pridaná hodnota EÚ bude jedna z našich e, vodiacich princípov. Budeme sa sústrediť na to, čo sa dá užitočne urobiť na, úrovni, na EÚ úrovni a tejto časti práce sa spustí verejné pripomienkovanie ešte pred letom a my sa tešíme na spoluprácu s Európskym parlamentom a teším sa, že organizujete aj vypočutie na apríl. Nesmieme strácať čas, komisia pracuje tvrdo, ja vediem našu projekt skupinu v komisii, ktorá mapuje, čo a čo má Európa podniknúť v najbližších rokoch a ako by mal tento návrh vyzerať. Komisári ako Vela, Bienkovská a podpredseda Timmermans pracujú úsobnou úzko na tejto, na tejto práci a v najbližších týždňoch pripravíme aj e, respektíve budeme mať aj stretnutie všetkých komisárov. Takisto sme kolektívne zaviazaní no, do prác na pracovnom programe a um, verím, že sa nám to pripra- podarí pripraviť do jesene, takže ja by som týmto skončil. Ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na e, plodnú diskusiu e, k témam, ktoré si vyzvolíte. Predseda, ďakujem pekne. Tak môžeme hneď prejsť k otázkam. Prvá má slovo pani Grosted z EPP. Merci beaucoup. Ďakujem pekne, vážený pán podpredseda komisie, pán Katajnen. Sme veľmi radi, že sa môžeme s vami stretnúť a stráviť s vami čas a mať aj teda skutočnú diskusiu, pretože vy máte v kompetencii tie otázky, ktoré sú zásadné a ktoré sa týkajú naozaj toho, čo je pre nás všetkých najdôležitejšie, to znamená udržateľný rast a môžem povedať, že náš výbor, e, pre nás je to veľmi dôležitá téma. Na úvod poviem toľko, že Junckerov plán je takisto aj vašim plánom a na ktorom hodne pracujete, vyvolal množstvo nádejí a naozaj je nutné rýchlo konať, pretože um, teraz už, keď sme sa v podstate tak uh, zabývali, tak máme chuť sa pustiť do detajlov, do konkrétnosti. No, opakujem to, čo som už povedala. <clears throat> Veľké obavy z toho, že teda by sme nechceli, aby jednak Junckerov plán zatenil už tie veci, ktoré sa diali predtým, ale hodne, pre všetkým teraz, čo sa týka inovácie a výskumu. A chceme, aby sa financovalo to, čo je v horizonte 2020, aby to nebolo obmedzené. Mm, mnohí vyjadrujú obavy o neustálom obmedzovaní rozpočtu v tejto oblasti a o tom, ako môže mať tento investičný plán dopad na financovanie. E, potom ďalšia oblasť, zdravie, pretože sme vo výbore ENVY, teda vyživotné prostredie a zdravie. E, je dôležité zachovať rytmus v oblasti rozvoja inovácií nielen v aplikovanom výskume, ale v základnom výskume. To znamená, tu takisto nesmieme zabúdať na podporu univerzít. A chcela by som si vypočuť váš názor, pán komisár, a dozvedieť sa teda, ako vy chcete sa postarať o to, aby sa zaručilo výskumu a vôbec zdravotníctvu primerané financovanie, potrebné financovanie, pretože je nutné, aby sme naďalej podstate zachovali si ten náskok, ktorý máme. Ešte stále v súvislosti s Junckerovým plánom. Je pre nás dôležité obmedziť politické interferencie do určovania priorit tohto plánu záruky by mali byť orientované na projekty, ktoré zabezpečia rast. Áno, hovorila som o inováciách v zdravotníctve, obnoviteľných zdrojov energií, sieť, E, recyklácia, hovorili ste o tom a hovorili ste o obehovom hospodárstve, áno, pre nás je to zásadná vec, mali sme takisto veľké obavy e, na začiatku, keď sa začalo diskutovať o obehovom hospodárstve. To znamená, že potrebujeme nové metódy výroby, pretože je dnes nepredstaviteľné, aby, ja neviem, biela technika sa vyrobila na 5 rokov a spotrebiteľom povieme tak, či onak o 5 rokov už aj tak nenájdete náhradné diely, jednoducho si musíte kúpiť nové. V každom prípade je potrebné zmeniť aj spôsob výroby. Ale to, čo ste povedali ohľadom obehového hospodárstva, nás trošku uistuje. Chcela by som sa len opýtať, ako sa bude robiť voľba v Junckerovom pláne. Voľba toho, ktoré inovácie sa podporia, ktoré investície pôjdu do inovatívnych projektov. My sme jasne rozlišovali medzi tým, čo sú štruktúrálne investície, ktoré poznáme, sme na ne zvyknutí, a medzi týmito investíciami strategickými, ktoré sú potrebné pre inovácie. Ďakujem. The... Ďakujem pekne a za teraz eh, predstaviteľ socialistov. Prezident, uh... Ďakujem pekne, pán predseda. Pán podpredseda Katajnen, vy ste zodpovední za pracovné miesta a myslím si, že to je presne to, čo v Európe potrebujeme. Také pracovné miesta, ktoré sú udržateľné nielen v oblasti životného prostredia, ale to by mali byť také miesta, ktoré môžu z toho žiť, ktoré majú, im dáva perspektívu, ktorá bude podporovať aj spotrebu. Takže toto musíme v Európe zabezpečiť. Vychádzame teraz z e, hospodárskej krízy, ešte sme, nie sme, ešte sme, vonkoncom nie sme z nej von, Čiže e, je dôležité, aby sme tento investičný plán naozaj spustili, investovali do infraštruktúry, investovali do sieti. Všetko, čo sa týka infraštruktúry, to je dobré, to nás posunie ďalej, ale pokiaľ ide o témy inovácie, o tom aj kolegyňa Grosted hovorila. Myslím si, že práve v niektorých oblastiach treba e, sa sústrediť na to, aby sme zotrvali a v takých oblastiach, kde nie sme, aby sme sa tam dostali, napríklad, pre, napríklad také zdravotníctvo. Napríklad, čo ma prekvapuje, že v súčasnom pracovnom programe 2015 nič, a koncom nič sa nehovorí o oblasti zdravia. Tak myslím si, že investori a chcú mať aj bezpečnosť, keď sa rozhodnú týmto smerom inovatívnych e, zdravotníckých produktov alebo produktov pre zdravie, že je treba na toto poukázať. A preto sa chcem spýtať, že či snáď aspoň programe na 2016 bude niečo pre oblasť zdravia. E, ja viem, že v tejto oblasti pracujú naše firmy aj s vysokými ziskami, ale treba zabezpečiť, aby to tak v Európe aj zostalo. Ďalej obežové hospodárstvo, o tom sa tu už hovorí veľa, sa tu naozaj hovorí hrozne veľa o tom, až teda sa nám tzv. skečky parí, pretože aj ľudia aj v Nemecku o tom diskutujú, obávajú sa, obávajú sa aj e, zmluvy s Američanmi, ale môžem povedať, že po tom, čo som navštívil Washington, môžem povedať, že my sme úplne e, už ukľudnení, pretože oni do tejto zmluvy až toľko veľa energie nedávajú vzdelávajú, ako u nás to vyzerá. Myslím si, že je treba sa sústrediť na tie oblasti, kde môže zabezpečiť pracovné miesta. My, keď chceme tie naše zdroje využiť do roku 2030 a chceme zvýšiť zamestnanosť o 30 tak je tu potenciál o 2 milióna. Tak proti tomu je zmluva T typ naozaj e, nič. Takže naozaj my musíme to obehové hospodárstvo spustiť a e, vidieť, kde budeme môcť e, to 16 pracovné miesta nestačí nie len v oblasti samotných odpadov. Čiže je treba tento, toto, ten obeh uzavrieť, e, ten obeh nejakého produktu alebo nejakého materiálu a naozaj musia aj firmy investovať do tejto oblasti. Tretia vec, o ktorej som chcel ešte hovoriť, ak má fungovať, eh, musí, ak má fungovať vnútorný trh, tak je tu dôležité, aby tu bol aj funkčný systém obchodovania s emisiami. Práve teraz eh, sme mali včera posledný eh, trialóg k rezerve pre stabilitu trhu. To sme akože nejako zatiaľ uzavreli, ale v podstate my potrebujeme predovšetkým reform tohto systému, tie, čo, tie chyby, ktoré sa udiali, to apelujem na, na vás, že dajte na to pozor. Dajte na to pozor, aby vo všetkých oblastiach pre všetky firmy, aby tam naozaj sme mali dobré ETS, dobrú reformu, keď sa pozriem na pre, ako tí, ktorí poskytovateľia energie, aké majú problémy, kde majú problémy, pretože v, ešte nie sme úplne všetko, aby sme nevšetko prespali, čo sa ešte prespade dá v oblasti obnoviteľných energií. Ehm, takže ja vás môžem len varovať, že keď sa bude opakovať ehm, tá, tie dejiny, z, respektíve keď sa budú opakovať dejiny ETS a keď sa nám to zase nepodarí, tak vám garantujem, že ministri financí budú veľmi kreatívni, zavedú daň CO2, z CO2 a to pre fungovanie, fungovanie spoločného trhu bude jed. A takýto jed nesmieme spustiť a nesmieme ho jednoducho do, dovoliť. Takže sa veľmi teším na vašu odpoveď a pokiaľ ide o Junckerov plán, tak to vám želám veľa úspechov. Thank you very much. And now for the e Ďakujem pekne, pani Gerling. Thank you, Mr. Chairman. I'll try... Ďakujem pekne, pán predseda. Pokúsim sa Kratučko, môžem vás poprosiť, pán Katajnen, myslíte si, že presun fondov z Horizontu 2020 špeciálne zamerané na inovácie a výskum na nešpecifické záruky sú zmysloplnou investíciou do budúcnosti Európy? A podobne hodne hovoríme o presunie EÚ finančných prostriedkov práve na podporu mm, investícií do rastu a zamestnanosti, ale aké konkrétne kroky príjmate vy, tak aby ste e, pomohli súkromnému sektoru dosiahnuť ten významný pomer pákový, ktorý pán Juncker chce. S kým ste sa stretli, aké záruky dávate, čo sa týka špecifických požiadaviek, to ako to máte v vašom mandáte, tam sa uvádza, citujem, zachovanie konkurencie schopnosti v Centre práce politiky komisie. Ako môžete zlepšiť podnikateľské prostredie s cieľom posilniť Európu ako miesto, ktoré je atraktívne na prácu a investície? Ako vidíte túto požiadavku vo vašom mandáte a ako sa, tá zapadá do environmentálnej politiky? Ďakujem. Za ALDE. Pani Angeberle. Ďakujem pekne, pán predseda. Takisto by som chcel privítať podpredsedu komisie pána Katajnena. Pracovné miesta a rast podľa mňa sú takým hlavným cieľom tohto výboru a keďže vy máte v kompetencii rast a pracovné miesta, môžeme vás nazývať pán miesta a rast. E, máte v podstate kľúčové portfólio tejto komisii alebo portfólia. Otázka nie je, či chceme rast a pracovné miesta alebo nie. Myslím si, že sa e, konsensne zhodneme, že áno. Otázka znie ako a aký typ pracovných miest chceme. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že v EÚ v podstate sa pridržame e, toho, že politiku budujeme na vedeckých poznatkoch a vedomostiach sa pozrieme na také organizácie ako OECD, MMF, Svetová banka, Svetové hospodárske fórum, tak ich spája taký spoločný všeobecný odkaz, ktorým je to, že iba udržateľný rast môže vytvárať ten správny rast a správne miesta, ktoré budeme v budúcnosti potrebovať. Súhlasíte so mnou v tom, že rast bude možný iba vtedy, ak ho spravíme udržateľným? A to je moja veľmi konkrétna otázka ak áno, tak mi viete vysvetliť, prečo v politických usmerneniach predsedu komisie Junckera s jeho desiatimi prioritami udržateľnosť sa vôbec nespomína? Absolutne tam absentuje chyba. Spomína sa niekde pri obnoviteľných zdrojoch, ale to súvisí iba s bezpečnosťou dodávok energie a s veľkým nebezpečenstvom, ktoré predstavuje pán Putin a nesúvisí s udržateľnosťou ako takou. Ak teda vnímame tieto e, vysoko organizácie a počúvame, že volajú po udržateľnosti a predseda našej Európskej komisie vôbec nespomína udržateľnosť, začína mať pomaly obavy, či sa neuberáme cestou k tomu zlému rastu a nie cestou k správnym pracovným miestam budúcnosti. Možno by ste sa mohli k tomu vyjadriť. A moja Druhá časť sa týka obeového hospodárstva. Všetci komisári hovoria, že to, to je obrovskou prioritou tejto komisie. Ja musím povedať, že je to prioritou iba po tej chybe stiahnutia balíka odpadoch, pretože predtým v žiadnom dokumente sa to absolútne nespomínalo, že by to bola nejaká taká veľká priorita. A keď počúvam, čo sa deje v rámci komisia, to je teraz moja otázka, je pravdou, že sa chcete vzdať európskych cieľov o odpadoch vo všeobecnosti, pretože to sa povráva. A vy spomínate vytvorenie akčného plánu pre obehové hospodárstvo. Čo sa mňa týka takou EU rečou, plán činnosti je nelegislatívny dokument. V roku 2011 sme už mali fantastickú analýzu a fantastický plán činnosti, ktorý sa nazýval cesta k Európe, ktorá bude energeticky efektívna. Všetko to tam bolo, len sa nehovorilo o e, obehovom hospodárstve. Stačilo tento program z roku 2011 pre 4 rokov premeniť do legislatívnych návrhov. Balíček o odpadoch bol prvým takýmto návrhom a tie ostatné mali ísť po ňom. Čiže obehové hospodárstvo, balík o odpadoch, balík odpadoch nie len súčasťou obehového hospodárstva, balík odpadoch bol prvým krokom na v podstate uzavretie celého kruhu. Môžete mi povedať, že tento plán činnosti teraz je niečo iné ako tá cestná mapa späť 4 rokov? Aký je rozdiel medzi plánom činnosti a oznámením, ktoré už máme na stole oznámením obehovom hospodárstve? A môžete nám prislúbiť, že predložíte legislatívne návrhy? Pretože len slova, plány činnosti, cestné mapy a oznámenia, to nás nedovedie k obehovému hospodárstvu, ktoré tak veľmi potrebujeme. A chcem vám pripomnúť, že ho potrebujeme preto, lebo potrebujeme tie správne pracovné miesta a správny spôsob rastu, ktorým je udržateľný rast. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne. Za GUE Katarína Konečná. Ďakujem pekne aj pánovi podpredsedovi komisie za to, že prišiel medzi nás. Zo pár krátkých otázok Poprvé, program zelenej zamestnanosti rieši podobný problém ako pracovný program komisie. Teda ide o to, že členské štáty len majú problémy s tým, ako zapojiť viac ľudí do pracovného procesu a zabezpečiť to, aby ľudia mali zručnosti, ktoré potrebujú k profesionálnemu rastu a k tomu, aby sme vôbec dokázali vytvárať nové environmentálne, inovatívne pracovné miesta. Vy ste niekde uviedli, že komisia predloží balík opatrení na podporu práve vzdelávania a odbornej príprave integrácie na trhu práce. Mohli by ste nám približiť, ako bude tento balík vyzerať a ako a kedy ho predložíte, eventuálne kto bude znášať náklady, ktoré súvisia s týmto procesom. Druhá otázka sa týka obehového hospodárstva, tak ako ste správne uviedli, je to vec, ktorá nás všetkých veľmi trápi a ja som poprvýkrát teraz počula o nejakej pracovnej skupine v rámci komisie. Vy ste hovorili o jeseni 2015. Jesen 2015 Uh, eh, znamená to, že vtedy predložíte nejaký plán alebo vtedy predložíte už nejakú konkrétnu legislatívu. To znamená, ako vidíte načasované ďalšie aktivity v rámci obehového hospodárstva. Tretia vec sa týka TTIP dohody. Chcela som sa len uistiť v tom a dúfam, že mi poviete, že mám pravdu, že to tak je, že v tejto, zmlu- v tejto dohode sa nebudú ďalej znižovať práva zamestnancov a pracujúcich. A posledná otázka. Takisto to už zaznelo v rámci transferu z Horizontu 2020 do Junckerovho balíka. Existujú vôbec nejaké ekonomické podklady na to, že toto sa v rámci inovácií a v rámci toho, že v horizonte 2020 zabudneme na inovácie a výskum, že to má šancu sa nejak pozitívne prejaviť v európskom hospodárstve. Ďakujem. Ďakujem pekne za zelených. Pán Bazejka, ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujem pán predseda, podpredseda komisie Katajnen za to, že ste prišli medzi nás a delíte sa s nami vašu víziu. Ja sa pridám k tým, ktorí hoci sú, no, celkom nedôverujú komisii, keď komisia povie, že bude ambiciozná v oblasti obehového hospodárstva. Chýba tu dôvera momentálne aj preto, že všetci vieme, že v podstate išlo o to, aby sa to stiahlo. Až potom, keď to bolo kritizované, tak niekto povedal, nie, nie, nie, nie, nie, predložíme nové, ambicioznejšie. A myslím si, že uh, to tak uberá trošku dôveryhodnosti, ale budeme radi, keď nás presvedčíte o opaku, len by sme si radi niečo o tom vypočuli. Prečo napríklad sa tak hodne pochybuje o slovách komisie? Áno, ste zodpovední za rast a zamestnanosť. Ak hovoríte, ako propaguje komisia TTIP, hovorí o tom, že by sa to všetko malo spraviť už tento rok. A potom, keď si zoberete potenciál e, pracovných príležitostí, ťažko tam nájdete nejaký potenciál. To číslo, ktoré niekde nájdete, keď naozaj sa pustíte do tých štúdií, nie je to ani v CPR štúdii, ktorú zadala komisia ale niekde sa dopracujete k nejakým 400 tisíc novým pracovným miestam. Dobre, balík obehového hospodárstva v rámci hodnotenia dopadov, ktoré mal, poukázal, že vytvorí 580 tisíc nových pracovných miest. A stále o tom počúvame zo strany komisie oveľa menej ako o TTIP eh, dohode. To znamená, toto všetko nás vedie k tomu, že si kladieme otázku, naozaj to myslíte s tou ambicioznosťou vážne? A to sú tie detaily. Čo znamená byť ambicioznejší v rámci obehového hospodárstva? Znamená to, že sa tam bude viac recyklovať, alebo naozaj vytvárame nové hospodárstvo, ktorá bude lepšie využívať materiál. Uvediem konkrétny príklad. Vieme, že, je tu, že priemysel lobuje za to, že hovorí, že ríč a chemická legislatíva bránia recyklácii ja si myslím, že to je trošku nesprávne. Ja by som povedal, že recyklácii nebráni ríč, ale nebezpečné látky vo výrobkoch bránia ich recyklácii. A preto už v 7. environmentálnom akčnom pláne sa uviedlo, že musíme rozvinúť menej toxické aspekty, tak aby sa tie produkty dali lepšie recyklovať. Čiže toto je ten kľúč, do toho by sme mali inovovať, to sú nové miesta a nemali by sme odregulovať a zrušiť rič a vieme, že chemický priemysel je schopný použiť akýkoľvek argument, aby útočili na rič a teraz využívajú aj tú, obehové hospodárstvo. Teda len chcem, aby ste vysvetlili, či väčšia ambícia neznamená niečo iné ako len menej regulácie. Ďalšia otázka prístup k spravodlivosti. Viem, že sa o tom hodne diskutuje a čo skoro bude rozhodnutie. Prístup k spravodlivosti aj tu bol pôvodný plán stiahnutý v roku 2014 a ešte stále nám slubujete nový návrh komisie o prístupe k spravodlivosti, čo je dôležité pre implementáciu. Vždy, keď ho komisia hovorí, tak hovorí o tom, že implementácia je veľmi dôležitá vo všetkých členských štátoch. Ale vieme aj to, že prístup k súdom pri riešení environmentálnych otázok sa situácia v rôznych štátoch rôzna, čiže potrebujeme reguláciu v oblasti prístupu k spravodlivosti, právo na súdny proces. Nechceme čítať len oznámenia, ktoré sú plné prázdnych slov. My dúfame, že komisia to myslí vážne s implementáciou a to znamená, že to by sa malo riešiť práve cez návrh legislatívy o prístupe k spravodlivosti, nielen našim oznámením. Ide o to, aby všetci naši občania mali rovnaký spravodlivý prístup k spravodlivému riešeniu environmentálnych sporov. A posledná vec sa týka investičného plánu. Musím povedať, že trošku ma hnevá ju ľudia z komisie, štátni úradníci, ktorí obvinujú parlament z toho, že v podstate brzdí rokovanie o investičnom pláne. My to robíme, pretože chceme mať lepší investičný plán. My nechceme sa že sa nič nedieje. Vy ste to takisto povedali, nemôžeme sa tváriť, ako by sa nič nedialo. Ale keď nechcete jednoducho fungovať, ako by sa nič nedialo, musíme zabezpečiť to, aby v investičnom pláne Európska investičná banka robila normálne projekty tak, ako vždy. Musia ísť do rizikovejších projektov. A to znamená, že musíme hľadať lepšiu formuláciu kritérií, podľa, na to, kam pôjdu peniaze. Jedna otázka, odkiaľ tie peniaze prídu, ale druhou je aj to, kam tie peniaze pôjdu. To trafí parlament a je to opodstatnená obava. A počujeme tu od ľudí z komisie, že Európsky parlament brzdí rokovania to nám nieko nepomôže. Takže ak chcete naozaj mať lepší návrh, začnite stimulovať túto diskusiu a postarajte sa o to, aby ste prišli lepšími formuláciami ako doteraz. Keď nie, tak jednoducho bránite dobrým diskusiám, ktoré potrebujeme preto, aby sme sa dostali niekam, aby sme nefungovali, ako keby sa nič nedialo. Ďakujem. Ďakujem pekne za FTD. E grazie, presidente, grazie. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pán predseda Katajnen. Tak ako všetci eh, s veľkým záujmom eh, sledujem pracovný program tejto komisie a takisto aj investičné priority podľa Junckerov pránu. Nepochybujeme o dôležitosti investícií a stimulovať európsku ekonomiku, avšak hovoríme, že táto ekonomika by mala byť eh, ekonomikou iného typu, ktorá by mala byť založená na modrých e, princípoch, kde sa využívajú prírodné systémy. Pretože e, v prírodných ekosystémoch neexistujú odpadky, neexistujú nezamestnaní a existuje prakticky neobmedzená dostupnosť zdrojov a nevyčerpateľnosť týchto zdrojov. A e, mali by sme e, propagovať aj tieto ciele, pretože namiesto toho propagujeme eh, konzum. Takže pridám sa k tým, ktorí žiadajú, aby ste vysvetlili, akým spôsobom budete adresovať jednotlivé investície, akým spôsobom budete eh, pristupovať k zdrojom, eh, okomnovniteľným zdrojom energii podľa EFSI tuto nenachádzame žiadny, e, žiadnu stopu alebo odkaz, ani odkaz na horizont Európy 2020. E, je tu aj nástroj Spájame e, Európy. Ďakujem. Thank you very much. We collect, uh... Ďakujem veľmi pekne. Zozbierali sme prvé kolo otázok teraz dám slovo podpredsedovi Katajnenovi, aby nám poskytol prvý blok odpovedí. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďa za výborné príspevky a odpovede. Budem sa snažiť zodpovedať na niektoré otázky naraz, pretože niektoré sa týkali investičného plánu a horizontu e, na rok 2020. E, dovolte, aby som začal investičným plánom a to jeho finančnou, ale respektíve časťou o financovaní. Ľudia sa obávajú o využití zdrojov, ktoré sú určené na horizont e, Európy 2020 na e, investičný plán. Ja som človek orientovaný na výskum. Bol som členom výskumného výboru v mojom národnom parlamente. Avšak toto je práve ten e, dôvod, e, prečo som ochotný využiť časť zdrojov, ktoré sú určené na Európu 2020 na účely investičného plánu. E, pretože Horizont 2020 je ten najväčším výskumným programom v hodnote 7,5 miliardy a teraz by sme mali využiť 3,5 z týchto zdrojov na grantovú schému prostredníctvom finančných nástrojov, ktorá umožní investovať e, a financovať výskum a vedu e, v niekoľkonásobne e, silnejšom meradle, ako je 7,5 miliardy. Vo Francúzsku na univerzite v Aix-en-Marseille hrdo prezentovali, akú dobrú mali spoluprácu s Európskou investičnou bankou, ktorá im požičala e, peniaze na program základného výskumu, ako aj potrebné zariadenia. Boli tu však aj súkromní investori, ktorí čiastočne financovali tieto zariadenia. Takže aj základný výskum e, môže benefitovať z týchto finančných nástrojov. Takisto na začiatku tohto týždňa sme boli na Cypre a dokonca aj na Cypre, na krajine, ktorá je vo veľmi zložitej situácii, na univerzite, ktorú som navštívil, hovorili s veľkou hrdosťou, že spolupracujú veľmi intenzívne s Európskou investičnou bankou na financovanie zariadenia určené pre základný výskum. A to sú iba dva príklady z minulého týždňa. A tie nás nabadajú využívať prostriedky, e, ktoré sú určené pre Európu 2020. E, Samozrejme, musí sa tak diať v spoluprácu e, s vládou a musí tam byť aj spolufinancovanie z verejného sektora. Avšak nie je správne, keď hovoríte, že základný výskum nebude nejakým spôsobom profitovať z týchto investičných a finančných nástrojov. Keď sa pozriete na tieto čísla, uvidíte, že v tých krajinách, ktoré využívajú finančné nástroje čo najintenzívnejšie, je aj najvyšší rast HDP. Takže sme ochotní využiť eh, Horizon 2020 ako jeden z financujúcich nástrojov. Keď hovoríme od týchto politikách, musí sa to líšiť od bežnej politiky Európskej investičnej banky. A akým spôsobom sa to bude e, líšiť e, od bežných pôžičiek e, z EIB? Je to aj tým, že toto sú vysokorizikové projekty. Jeden sa sústreďuje na výskum a druhý sa sústreďuje na infraštruktúru, pretože to umožňuje poskytovať Európskej investičnej banky eh, peniaze do vysokorizikových eh, projektov. Ináč eh, by to nebolo možné. A práve do rizikových projektov chceme investovať tieto projekty, pretože sa orientujú na energetickú účinnosť, na inteligentné mestské systémy, infraštruktúry. A v rámci týchto aktivít sú tu aj investície do inovatívnych malých a stredných e, podnikov. Toto sú dôvody a toto sú aj oblasti, v ktorých sa bude EIB e, zameriavať na e, vysokorizikové projekty alebo na rizikovejšie projekty. Na základe spätnej väzby od investorov z rôznych krajín Vieme, že tá e, základná otázka je, kto bude e, vyberať projekty a je to manažment e, Európskej investičnej banky. Samozrejme, tu je otázka, kto ich bude vyberať. Musíme predovšetkým zabezpečiť, aby boli prostí akéhokoľvek politického vplyvu a boli nezá, nezávislí. Ináč nebudeme môcť veriť tomuto výberovému postupu pre EFSI. Takže aby som zhrnul túto časť, EFSI bude fond, ktorý podporí potenciálny budúci rast e, v oblasti energetickej bezpečnosti, infraštruktúry a záležitosti, ktoré nám umožňa vystavať a posilniť novú ekonomiku. Myslím, že pani Grostet eh, sa pýtala práve na toto v prvej časti a myslím, že aj tú druhú časť som pokryl. Pán Grot, eh, hovorili ste eh, iný druh investícií a investícií do zdravotníctva. Zdravie a zdravotnícke know-how a investície do zdravotníctva sú nesmerne inovatívnou technológiou. A ja s vami súhlasím, že doteraz neboli tieto príležitosti využívané tak, ako mohli byť e, s ohľadom na rast e, hospodárstva a vytváranie pracovných miest. Bohužiaľ sme neumožnili sektoru zdravotníctva byť tak inovatívny, ako tomu mohlo byť. E, samozrejme, v ohľade zdravotnej starostlivosti je situácia iná, avšak e, v modele verejného zdravotníctva e, sme neumožnili inovatívne riešenia, ktoré by vytvárali dodatočné pracovné miesta. Európske investičná banka už teraz pomáha sektoru zdravotníctva rôzličnými finančnými nástrojmi vo vysokom objeme niekoľkých miliard e, eur. Druhá séria otázok sa e, týkala balíčka o odpadoch. A táto, toto, toto obehat, obehové hospodárstvo je samozrejme širším kontextom. A ako iste viete, Ehm, táto legislatíva bola pripravená narýchlo a časti ehm, komisie nemali možnosť prispäť k tomuto návrhu. Teraz sme zorganizovali práce tak, že chceme zaangažovať každého v rámci komisie ehm, na prípravu tohto materiálu, aby sme sa vyhli situácii, kedy balíček o odpadoch by bol príliš jednostranný takisto musí byť v súlade eh, s komplexným eh, prístupom k obehovému hospodárstvu. Pretože riešenie odpadového hospodárstva nie je nerieši eh, oberové, obehové hospodárstvo celkovo a komplexne. Čo sa týka obehového hospodárstva, najprv sme stiahli tento návrh o odpadoch, potom chceme vytvoriť koherentnejší prierezový prístup a to tak, aby nový návrh bol v súlade s návrhom e, a zámerom komisie vytvárať nové pracovné miesta. Takisto sa chceme pozrieť, aké sú príležitosti na investovanie v tejto oblasti a mali by sme sa viacej zameriavať na to, aby sme vytvárali nový typ ekonomiky. E, obehové hospodárstvo nemôže byť len nejakým e, bočným produktom, akýmsi vedľajším produktom našich snách. Obehové hospodárstvo je podobným e, modelom, ako je napríklad model európskeho sociálneho hospodárstva. Chceme ísť viac do hĺbky tohto e, koncepčného myslenia predtým, než budeme nastoľovať akékoľvek návrhy, ktoré sú úzko previazané s týmto e, problémom. Časový rámec je nasledovný. Tento rok bude predbiehať verejná konzultácia, bude otvorená našim partnerom a balíček obehového hospodárstva e, vrátane balíčka o odpadoch bude navrhnutý budúcu jeseň. Takže naozaj dúfam, že nám pomôžete a udržíte túto diskusiu živú, ktorá sa bude sústreďovať na to, čo obehové hospodárstvo vlastne znamená. A nad akými konceptami by sme sa mali zamyslieť a aký koncept eh, by sme mali zaviesť, aby sme dosiahli udržateľný rast a to aj s ohľadom na životné prostredie, eh, sociálnu situáciu a hospodárskú situáciu. Prosím, eh, nesúďte naše výstupy, pretože nikto ešte nevie, čo všetko bude e, obehové hospodárstvo zahrňať. To uvidíme v nadchádzajúcich rokoch. Pani Körling sa pýtala takisto na Európsky investičný fond. Ak sa pozrieme na úroveň na e, pákový pomer, ten dosiahol 18 e, to je v súčasnosti to najlepšie číslo, ako máme, čiže 21 miliard e, v súčasnosti z kapitálových prostriedkov poskytne 250 miliard v konečnom dôsledku na verejné investície Samozrejme, nebudú to len verejné investície, ale budú to aj investície formou verejno-súkromného partnerstva, čo sa týka investícií prostredníctvom verejných e, prostriedkov, musíme zaviesť nový druh hospodárstva a ekonomiky. A to taký, ktorý bude podporovať investície. Ako napríklad udržateľné pracovné príležitosti, ale predovšetkým e, vzdelávanie, e, zaškolovanie učiteľov a to nám pomôže vytvoriť udržateľný rast pre budúcnosť. Čo sa týka TTIP, to ste spomínali takisto, čo sa týka TTIP rokovaní, nechceme a nemáme záujem znižovať e, štandardy práce. Ako iste viete, e, sú tu záležitosti, ktoré nie sú predmetom rokovaní. TTIP je o štandardizácii a harmonizácii technických noriem, čo je nesmierne dôležité. Avšak e, keď príde na zdravotníctvo, bezpečnosť potravín a samozrejme e, ochranu spotrebiteľa. Toto nie sú témy dňa a predmetom, predmet rokovania. Možno som ešte už zodpovedal všetko, ale ešte nám ostáva otázka prístupu k spravodlivosti. E, komisia sa bude držať svojich e, súčasných e, záväzkov z akčného plánu a nebudeme v tomto ohľade príjmať žiadne zmeny. Poznáte náš program veľmi dobre a budeme pracovať a vychádzať e, z tohto základu, o ktorom sme rozhodli. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. You have not received an answer? Sorry, chair, but I, I... Ja sa ospravedlňujem, pán predseda. E, počúval som veľmi pozorne, avšak e, nenašiel som odpoveď na moju otázku, čo sa týka udržateľnosti a prísnych kritérií pre budúci rást a či tu budú nastolované nejaké e, legislatívne návrhy namiesto akčného plánu. Áno, budú aj legislatívne návrhy, ale aj iné návrhy, pretože nie všetko možno regulovať zákonom Takisto, čo sa týka kritérií udržateľnosti, tie obsahujú množstvo aspektov a jedným z nich je životné prostredie. Myslím si, že keď sa pozrieme vpred s výhľadom na 10 rokov, je jednoduché povedať, e, že vstúpime do času a do obdobia, kedy Spojené štáty nebudú nútené konkurovať e, riešeniam čistej technológie. Keď sa pozrieme na Čínu, tie už sú nútení implementovať čisté riešenie. My v Európskej únii sme nútení k tomu pristupovať takisto e, kvôli životnému prostrediu. Takže chceme vytvoriť aj jednotný trh pre čisté technológie. Teraz sme v situácii, kedy mnoho členských e, štátov jednoducho ešte nedáva priestor na využitie tých najmodernejších biopaliv a neumožňuje umiestňovať ich e, na trh, pretože sa e, pridržujú starých riešení, ktoré nie sú také účinné. A toto je aj o udržateľnosti A to je aj dôvodom, prečo sa EFSI e bude sústreďovať na vysokorizikové projekty. Keď sa pozrieme na ďalšiu časť udržateľnosti alebo ďalší aspekt udržateľnosti, e, pre mňa je veľmi náročné oddelovať e, udržateľnosť spoločenskú a udržateľnosť vzdelávania. Preto som zdôraznil napríklad kvalitu vzdelávania učiteľov existujú obrovské rozdiely vo výsledkoch e, vzdelávacích e, systémov, ktoré poukazujú na vysoké rozdiely v kvalite vzdelávania učiteľov. A samozrejme, rozvoj v tomto zmysle treba využiť takým spôsobom, aby bol čo najudržateľnejší, pretože práve taký prináša najvyššiu pridanú hodnotu. A to, ak mi predseda dovolí, uvediem jeden príklad toho, čo sme mali urobiť, ale neurobili sme, pretože je to veľmi zložité. A to je zdaňovanie e, Eh, ja som počas predchádzajúcej funkcie reformoval eh, energetické zdaňovanie. Zaviedli sme veľmi dobrý eh, systém, ktorý podporoval investície do čistých technológií. Vyvinuli sme zdaňovanie palív a samozrejme aj zdaňovanie motorových vozidiel, ktorý umožňuje produkovať čisté energie. To je samozrejme veľmi dobrý model pre Európu, avšak bohužiaľ kvôli jednohlasnému rozhodovaniu nebolo možné ho zaviesť. Ďakujem veľmi pekne, avšak teraz začneme s druhým kolom otázkam. Poprosím kolegov, aby dodržali rečnícky časy 1,5 minúty, takže máme už len hodinu. Pán Lambertini. Pani Lambertini. Ďakujem veľmi pekne. Chcela som sa vrátiť k ešte k Európskemu fondu pre investície. Sú to investície, ktoré vzbudzujú mnohé očakávania, ale aj mnohé otázky. Ak chápeme ne, geograficky nealofokovať eh, zdroje, Otázka je, či dodržíme potom e, princípy európskej kohezie na teritoriálnom a spoločenskom princípe. E, komisia si snáď nemyslí, že by mohli byť zavedené určité korektívne faktory, pretože kritéria oprávnenosti, ktoré sú vyjadrené tak, ako sú vyjadrené, je pravdepodobné, že nedorazia ku projektom, ktoré majú síce e, vysokú pridanú hodnotu, ale nachádzajú sa e, v regiónoch, ktoré nie sú perspektívne. Myslím si, že by to mohlo byť zavedené e, kritérium, ktoré by sa opieralo o názory odborníkov s dobrou znalosťou daného sektora a odvetvia. Samozrejme s ohľadom na kritéria, aby sme nemali geografické kritérium ako jedno eh, z podmienkových kritérií. Pani Dali, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pán Katajnen, musím povedať, eh, my nie sme až takí presvedčení, ako by, keď hovoríme o financovaní Európskeho fondu pre strategické investície. A nemyslíme si, že to bude taká jednoduchá práca s ním, ako sa to snažíte načrtnúť e, vy. Takže plánujete presunúť e, peniaze z Európy 2020 do EFSI, od ktorého očakávate, že podporí rast a vytváranie pracovných miest, ktoré konec koncov sú vaša zodpovednosť. EFSI by sa mali sústrediť na investície, ktoré sú hospodárske, sociálne Mm, čisté a zároveň e, férové k životnému prostrediu. Samozrejme majú vytvárať e, kvalitné pracovné miesta, majú podporiť prechod na obehové hospodárstvo a k zelenej ekonomike v rámci únie. Avšak sú, tieto množstvo otázok, ktoré ešte nie sú zodpovedané a myslím si, že vy na ne môžete poskytnúť odpoveď. Je, je tu množstvo špekulácií o garanciách, ktoré budú uh, ponúkané v rámci FC rámca. Bude to uh, uh, strata portfólia alebo strata plného portfólia alebo e, e, vstup do aktív alebo formou financovania. Ako sa to bude naplťať? E, um, bude nejaký stanovený minimálny, minimálna veľkosť projektu ako komisia očakáva, že budeme veriť e, pakovému efektu vo výške 15%. Takže naozaj chcem vidieť konkrétne e, príklady, ako bude táto páka fungovať. A teraz Karla Florence, minútu a pol. Ja, ich versuche Ďakujem, pokúsim sa byť stručný. Myslím si, že už to padlo veľa otázok. Pán komisár, ja som rád, že som že sa s vami dneska mohli zoznámiť, ale e, veľmi odvážne pôsobíte vo svojich odpovediach. Myslím si, že aj vaši kolegovia až tak veľmi tiež niecelkom presne odpovedali na otázku rôznych cieľov. Ja sa chcem naozaj spýtať, že naozaj chcete E, naďalej e, spod, e, úplne zrušiť v prospech recyklácie a neviem, Myslím si, že je treba predovšetkým inovácie v tejto oblasti odpadov, pretože môže byť aj napríklad inovatívne aj spalovanie. A ďalej by som sa chcel spýtať po voľbách došlo k takej depresívnej fázi v, fázi v komisie. Na jednej strane zrazu sa všetko popisovalo čierno. Celá dobrá politika recyklácie, ktorú rozvinul potočník, a obehová ekonomika, všetko toto zrazu bolo vnímané ako nejaká pochybnosť a otáznik a dokonca aj európske veľké priemyselné zväzy boli proti tomu. A teraz e, chcem spýtať, že zamýšľali ste sa nad tým, že prečo to tak e, tomu je, že aký je dôvod toho, že sa aj veľké nemecké zväzy stavajú proti tomu a ja mám pocit, že vy stále hovoríte, že treba viac flexibility a iné znie to celé celkom príjemne, ale keď do, dochádza k e, implementácii, tam sú najväčšie problémy a to má celá Európa. Medzi Rakúskom a Talianskom napríklad je e, celý svet, aj keď to geograficky nesedí, ale musíme si položiť otázku, že prečo e, tak nevychádza presne tá implementácia a to je práve tá liberalizácia, flexibilita, potom sú ľudia nespokojní, firmy sú nespokojné. Pán predseda, máte pravdu, ja neviem, ma už naozaj proste veľmi trápi to, že tie podniky sú tak veľmi nespokojné s týmto všetkým. Ďakujem pekne. Teraz set dance. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán komisár. Ja sa snažím e, vlastne teraz e, budovať na tých otázkach, ktoré už aj odzneli, aj to, čo sa pýtal pán kolega Gebrandy, že odkiaľ má pochádzať budúci rast. A už vieme, že trvalžateľný rozvoj určite e, má veľký potenciál v porovnaní s niektorými inými, aby ste ako keby to spochybnili. A moja otázka skôr sa týka teda pracovného programu, ktorý sa nazýva ETOS, ktorý predkladá komisia. Vieme, že je to v oblasti životného prostredia je potrebné mať určitú legislatívu, inak tá ochrana neexistuje toho životného prostredia. Máme niektoré existujúce ochrany, ktoré fungujú, niektoré nefungujú až tak dobre, preto som sa chcela spýtať, akú legislatívu eh, ešte potrebujeme, ale máme aj stále sme aj niekoľkokrát dostávali od odpoveď že, alebo posolstvo voči nám, že my chceme len lepšiu legislatívu, lebo neka, neviem, či každý vie, čo znamená lepšia legislatíva, keď opakom je horšia legislatíva. Dá sa mať lepšiu legislatívu zároveň, aby jej bolo menej? Ako chcete vy tento, e, uzavrieť tento štvorec alebo zokrúhliť tento štvorec, pretože ak by bol tu nejaký fantastický balíček obehového hospodárstva, predna, ktorý nám bude predložený, ako bude zapadať do, tohto, do tejto agendy lepšej legislatívy. Teraz ďakujem pekne pani Višnevská. Ďakujem pekne pán predseda, pán komisár. Jedným z podmienok v navrhovanej energetickej únie sa stala dekarbonizácia žiaľ. No, ja pochádzam z Poľska, z krajiny, z Slieska a problém uhlíka a uhlia je pre nás naozaj veľmi vážnou témou. Dekarbonizácia by súvisela s masovou stratou pracovných miest v um, tomto v, v, bani, v baniach, v banickom priemysle a vy viete, že, čo sú, že jedno také miesto v banictve vytvorí ďalších 5 miest v priemysle s transovateľskom. Tak by som sa chcela spýtať, ako vidíte šancu na šancu pre banický priemysel, ktorý e, aj v z hľadiska využívania napríklad nových technológií, pretože viem, že v prípade dekarbonizácie tam by sa mali investovať e, do výskumu a vývoja. A e, v tejto oblasti máte vy tú rozhodujúcu úlohu v komisii. Čiže ja sa chcem spýtať, že akým, akým spôsobom ovplyvní dekarbonizácia na tie výber tých projektov, ktoré bude podporovať komisia. Či napríklad sa to podporí z toho napríklad e, taká technológia, ktorá bude čistým spôsobom spalovať uhlík. Tiež by som chcela spomenúť aj technológiu CCS, kde sa uskladňuje podzemov CO2, pretože sa tým pádom zachovajú pracovné miesta, ale aj rozhodne podporí energetickú bezpečnosť, ako aj zároveň prinesie výhody pre životné prostredie. Chcela by som povedať, že z regiónu, ktorého pochádzam ja, je najhustejšie za, o, regiónom v Európskej únii. Hovorím o Sliesku. Pani Rivazi? Ďakujem pekne. Ďakujem pánovi komisárovi za vystúpenie. Ja vám chcem eh, dostať jeden odkaz ako poslankyňa, pretože odkedy Junckerová komisia nastúpila, neust- nedostatočne využíva Európsky parlament. Za viacero vystúpení tu zaznelo a to je už moje druhé volebné obdobie. Môžem povedať, že ako europoslankyňa, teda demokraticky zvolená, mali sme obrovské množstvo textov, ktoré zodpovedali očakávania európskych občanov. Odkedy ste podpredsedom komisie, odkedy je tu pán Juncker, v každom prípade čo najmenej textu, najmenej legislatívy. Ak chcete budovať Európu, tak to nejde takýmto spôsobom. To je prvá vec, musím vám to povedať, pretože toto nedostatočné využitie vnímame každý deň. Druhá vec, hovorilo sa tu o udržateľnom raste, ja budem hovoriť o udržateľnom zdraví. Existuje text, existuje problém a ja by som naozaj chcela, aby ste sa s ním popasovali. Je to problém endokrinných disruptorov. E, mali sme kritéria ohľadom týchto disruptorov, a, ktoré vyvolajú množstvo zdravotných problémov nielen v Európe, ale aj inde. Vy, v podstate Európsky súdny dvor sa na vás, e, e, vás riešil, pretože ste nedodržali váš program. A pýtam sa, čo s tým chcete spraviť? opäť budete šetriť na čase a stále budete dávať, zadávať dopadové štúdie, alebo je to lobby, ktorý rozhoduje. Dobre, Američania hovoria, že žiadne zdravotnícke normy tu nemôžu byť, ale Američania mali konzultácie a povedali, že e, v podstate možno by sme e, v podstate odmietali e, substitúciu. Pesticídy vyvolávajú problémy a túto časť chcú vypustiť z legislatívy. Zaviežete sa k tomu, že v roku 2015 budeme mať tieto kritéria, že tie kritéria budú skôr ako bude podpísané, dúfam, že nikdy nebude podpísaný, ale aspoň skôr ako bude podpísané TTIP. To znamená, keď hovoríte o dynamizácii Európy, tak aj za toto sme zodpovední. Uh, Ďakujem pekne. Pán Balco. Köszönöm a szó, tisztelt alelnök úr. A... Pán predseda, pán komisár, pán podpredseda komisie, Fond pre e, strategické investície FC vo výške 300 miliard e, môže byť alebo vzniknúť len vtedy, alebo dať sa dokopy, keď sa toho zúčastní súkromné peniaze a to trikrát vo vyššej e, komšom množstve. Ako to očakávate od súkromného sektora? Štát musí dať nejaké záruky v Maďarsku máme veľmi negatívne skúsenosti s takýmto verejno-súkromnými partnerstvami PPP a obávame sa, že tu zase vzniknú rôzne konštrukcie, kde bude vyššie riziko pre súkromné firmy a takisto aj bude musieť bude vyššie zaťaženie e, v súkromnom sektore. Pričom nám tu ide o zabezpečenie pracovných miest, e, ale my vieme, že malé a stredné podniky zamestnávajú 77 e, alebo vytvárajú 77 pracovných miest a tie by sme chceli podporiť, preto existuje tu aj kvôli tomu návrh. A to vítame. Ale potom je ďalšia otázka alebo ďalšia časť vety, ako chcete financovať podporu malých a stredných podnikov, pretože to 250 zamestnancov sa bude musieť zvýšiť len na, na počet 3000, aby mohli získať podporu? Ďakujem, pán predsedníčanci. Pán Gržip, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vy, pán podpredseda komisie, keď ste si zodpovední za ekonomický rast a konkurencieschopnosť a koordináciu týchto politik, ktoré súvisia s zvýšením konkurencieschopnosti hospodárstva, mne sa zdá, mám tu jasný problém, ale jednoznačný, ktorý treba vyriešiť. Na jednej strane treba zabezpečiť to, čo je často sa opakujúcou vetou, že chceme tu zabezpečiť rast a zároveň chceme tvoriť pracovné miesta, pričom zvýšiť eh, konkurencieschopnosť priemyslu a to za podmienok, kedy sa Európska únia otvára smerom do von, napríklad aj prostredníctvom takýchto zmluv, ako je TTIP. A sú tu signály, že niektoré priemyselné odvetvia sa rozhodli že jednoducho pôjdu k production leakage, teda že presunú svoju výrobu inám, napríklad v dôsledku cien energii alebo priveľa legislatívy, priveľa regulovania. Čiže ja by som sa chcel spýtať, že ktoré, ktoré týchto predpisov či eh, zákonov, či, eh, alebo napríklad ktoré ekonomické faktory, ktoré sú z pohľadu vášho základom takýchto rozhodovaní o tom production leakage. Hovoríme my tu o carbon leakage, ale v podstate je tu ten nový prvok, ktorý e, už označujú alebo signalizujú napríklad chemický priemysel. V Európskej únii platí e, nariadenie REACH. už ale tá, inde takáto regulácia nie, nie je v platnosti. Či to tiež nemá vplyv na to, eh, že sa vlastne presunie eh, produkcia mimo Európsku úniu a tým vlastne vyriešime problém so životným prostredím. Ďakujem pekne. Teraz pán, pán Gramatikakis. Χαίρομαι και εγώ για την παρουσία σας εδώ, κύριε Αντιπρόεδρε, και όπως καταλάβατε το... Ďakujem, pán predseda. Tiež eh, Pozdravujem pána podpredsedu komisie. E, už z, komis- z otázok už ste pochopili, že nový investičný fond pre investície by mal predovšetkým byť nasmerovaný na celožateľný rast a zelené investície, ale ja sa obávam, že napriek dobrým úmyslom, ktoré určite tu existujú, sú stále krajiny, ktoré jednoducho z toho nebudú môcť maximálne toto využiť z rôznych dôvodov, pretože majú aj nestabilné eh, ekonomiky, majú vysoké rizika, majú rôzne širšie ekonomické eh, podmienky, ako napríklad aj v mojej krajine Grécku. Viete si predstaviť, čo my tam máme. Čiže moja otázka je nasledovná ako chcete vlastne stimulovať eh, súkromných investorov, aby prišli aj keď e, vieme, že tu existuje vysoká ekonomická nestabilita, ako ich presvedčíte, že naozaj bude dostatok stability a že dojde k, aj k navratnosti investícií. Pozrite sa na Grécko. My sa možno e, už blížime k tretiemu programu či tretiemu memorandumu a dúfajme, že napokon to zvráti grácku, vývoj gréckej ekonomiky smerom k lepšiemu a k smerom k rastu a hádam k trvalému udržateľnému rastu a možno, že ten FC by mohol hrať oveľa dôležitejšiu úlohu v rámci e, gréckých e, programov záchrany. A my sme vlastne v minulosti trpeli s týmito rôznymi programami, ktoré tu boli a snáď tie budúce programy budú lepšie a Grécko sa ich tiež bude môcť pozitívne zúčastniť a prispieť. Rečník hovorí bez mikrofónu. Si, monsieur le vice-président, d'être parmi nous. Ďakujem pekne, pán podpredseda komisie, že ste prišli medzi nás. Máte e, na starosť rast, e, životné prostredie, ale aj výživu. E, je to sektor polnohospodárstva, ktorý zabezpečuje zamestnanosť. Je to sektor, v ktorom pracuje mnoho malých a stredných podnikov. Je to sektor, ktorý žiaľ produkuje veľké množstvo odpadu, a často e, poškodzujú životné prostredie. A preto si myslím, že je užitočné. Máme problém s tlmočením do angličtiny. Prepačte. Môžeme skúsiť ešte raz? Dobre. Takže, vážený pán podpredseda, máte v kompetencii zamestnanosti pred výborom pre životné prostredie, ale aj pred výborom, ktorý má v kompetencii výživu. E, tento sektor, nemáme mikrofón. mikrofón. Tento sektor, ktorý je veľkým zamestnávateľom, ale zároveň je veľkým producentom odpadu a je to sektor, ktorý v podstate eh, je veľmi veľa, v ktorom je veľmi veľa malých a stredných podnikov, ktoré veľmi málo investovali za posledné roky, pretože na to nemajú. A pritom sme na planete, kde potreby eh, pod potravinách budú stále rásť, kde eh, Európa priťahuje možno celý tretí svet. A má nasledujúca otázka znie. Myslíte si, že tento sektor by mohol byť sektorom budúcnosti a teda mohol by dostať úvery do výskumu a inovácie v rámci Junckerovho plánu? Thank you very much. Mr. Demesmaker. Ďakujem pekne teraz pán Demesmaker. Ďakujem pán predseda. Ďakujem. Vítajte pán komisár. Pozdravujem vás EKR. Eh, e ja som tieňovým spravodajcom pre recyklačnú ekonomiku a chcel by som sa teraz pýtať e, alebo položiť niekoľko otázok a chcel by som aj dostať nejaké odpovede, pretože určité signály, ktoré dostávame z komisie, nám trošku e, robia obavy. Tu konkrétne hovorím o tom, čo sme nedávno počuli o európskom e, poli- sektore politík v vystúpení dámy, ktorá povedala, že sa budeme musieť pozrieť ešte raz alebo opäť na naše ciele. Prečo? Ja sa chcem spýtať, e, že či môžete nás potvrdiť, že európske tiele zotrvajú v našej legislatíve a čo konkrétne komisia myslí tým, keď chce povedať, že chce nejako prepraviť ciele, ktoré budú špecifické podľa krajiny, či čo, niektoré krajiny budú mať e, viac času na transpozíciu, alebo budú mať nejaké iné podmienky, alebo dokonca iné ciele, to potom bude povedie k niekoľko rýchlostným implementácií. implementácii. A myslím si, že zo štatistiky Eurostatu sme videli, mali sme čísla za roky 2013 a je jasné, že sú obrovské rozdiely medzi členskými štátmi a my sme veľmi e, ďaleko od toho, toho, aby to všade bolo e, rovnaké. Nož, takže čo prakticky by chcela komisia urobiť, aby sa zlepšila implementácia legislatívy či presadzovanie? Pani Šujca. Želím pozdraviti. Ďakujem pekne. Ja by som chcela tiež privítať e, pána podpredsedu komisie Katajnena. No už potom, čo som si vypočula všetky tieto otázky, Možno by som to mohla zhrnúť a myslím si, že tu sa objavujú predovšetkým dve hlavné témy. Jedna vec je TTIP a druhá vec je obehové e, ekonomika, obehové hospodárstvo a neškodovanie odpadov. A keďže vy ste za posledné mesiace prešiel všetky členské štáty, e, myslím si, že ste mohli aj priamo v teréne vidieť, že tieto krajiny nie sú vonkoncom rovnaké, alebo ekonomiky nie sú rovnaké a preto nebude také jednoduché to všetko presadiť v 28 krajinách. Ja iste, všetci by sme to chceli, aby som chcela podporiť váš akčný plán, tiež by som chcela podporiť aj tú smernicu o odpadoch, ktorá sa vracia späť na stôl, ale takisto aj tie tri rozmery, ktoré ste spomenuli a verím, že na ne nezabudnete, tak aby ten ekologický, ekonomický a sociálny rozmer sme nestratili zo zretela, lebo bez toho nie je Európa, ale už prešiel takmer rok odkedy začalo vaše legislatívne obdobie, aj naše, a máme vlastne už iba 4 roky pred sebou a všetky tie plány, ktoré máte pred sebou, o ktorých hovoríte, sú 5 až 10 ročné a naši voliči očakávajú konkrétne kroky. My taktiež očakávame konkrétne kroky ako parlament, preto by sme sa chceli spýtať, čo konkrétne chcete urobiť preto, aby sme naozaj mohli prezentovať všetko to, čo vy nám tu predstavujete doma v teréne. Všetko je to, aby to všetko bolo pochopiteľné. By e, ste boli nedávno aj v My máme, alebo sme prijím, mali sme program dostali sme 11,3 miliardy eur v rámci štruktúrnych fondov, ale v rámci Junckerovho plánu a nového strategického plánu je akési, akási to, lebo e, občania nerozumejú, aký je rozdiel medzi Junckerovým plánom a plá, investičným plánom cez európske fondy, a ako ste spomenuli aj vy sám. A myslím si, že je veľmi dôležité rozlišovať medzi týmito dvomi a vysvetliť občanom, aký je, alebo čo je Európske fondy a čo je Junckerov plán. A chcela by som takisto vedieť, napríklad tento výber pre výber projektov, ktorý ste spomenali, že tam sa zúčastnia experti a niektoré um, nejaké známe alebo silné firmy, ale to ešte vlastne vonkoncom nevieme, že kto vlastne bude ten, čo bude rozhodovať o projektoch. Predseda, ďakujem pekne. Takto sme dokončili zoznam otázok alebo predloženie otázok a teraz nech sa páči, pán predseda komisie, máte slovo, aby ste zodpovedali. Ďakujem pekne. Pani Kardiny. Ohľadom toho, ako by bolo možné z FC im financovať projekty, ktoré sú menej ziskové alebo ktoré teda hospodársky by mohli byť teda uh, realizovateľné, ale zisky neprídu tak skoro, nebudú také veľké a či by mal byť niekto v teréne, kto by poznal terén, pozmienky, ak som teda správne pochopil vašu otázku. Predovšetkým EFSI, ako som povedal, sa zameria na vysokorizikové projekty. To znamená, že je možné získať financovanie, získať úvery alebo kapitálové investície na projekty, ktoré sú rizikovejšie v tom zmysle, že e, budú, ich návratnosť príde neskôr, že tie zisky neprídu rýchlo a že by nikto neinvestoval v rámci toho externého, teda s takýmto e, profilom a teda môžu byť preto vhodné e, aj takéto projekty. Komisia nevyberá projekty, čiže to nie sme my. My nehovoríme, čo je dobrý projekt a nejakej konkrétnej krajine sú súkromní investori, ktorí plánujú investovať v nejakej krajine alebo v regióne z nejakého dôvodu. A ak e, rátajú s tým, že projekt je, alebo vypočítajú si povedia, že ten projekt je príliš rizikový a že v podstate by to nebolo až také ziskové, tak sa potom môže obratiť na EFSI a povedať, toto je dobrý životaschopný projekt, ale potrebujem e, sa rozdeliť o to riziko tak, aby som mohol stiahnuť úrokové sadzby nižšie, aby ten projekt bol ziskovejší alebo vôbec ziskový. To isté e, v projektoch PPP, verejno-súkromné partnerstvo v takých krajinách ako Taliansko, Španielsko, Nemecko a Francúzsko, aspoň zatiaľ v tejto fáze e, národné banky budú spolupracovať s FC e, a budú spolufinancovať tie projekty, e, pre ktorých hlavným finančníkom bude FC. Je to veľmi dobré, pretože títo, tieto banky poznajú svojich klientov, poznajú miestne podmienky, poznajú prostredie, čo pomôže na to, aby sa vybrali tie správne projekty a správne malé stredné podniky. E, možno aj odpoveď pani Šujca, kto bude vybrať projekty. FC v podstate správa ľudí na dvoch úrovniach. Prvá úroveň To je výbor, ktorý e, v podstate e, vyhodnotí riziko a identifikuje usmernenia pre investičnú politiku a od toho úplne oddelený je tzv. investičný výbor, kde je 7 ľudí najatých z trhu, ktorí poznajú trh veľmi dobre a tí budú analyzovať projekty a rozhodnú sa pre alebo proti naozaj podľa toho, podľa, podľa mm, toho, či to ten projekt zaslúži alebo nie. Rozdiel medzi tzv. financovaním cez Junckerov plán a financovaním cez štruktúrne fondy je v tom, že štruktúrne fondy boli priradené pre krajiny a môže byť určené pre čisto investície do verejného sektora alebo verejného súkromné investície alebo podľa toho, ako si to krajiny či regióny e, rozhodnú. A čo sa týka Junckerovho plánu, tento fond je samostatným fondom, ktorý funguje ako banka, z ktorého každý súkromné firmy, mesta, obce spolu so súkromnými firmami alebo inak môžu požiadať o ten aspekt rozdelenia rizika, zdieľania rizika. Neposkytuje granty, poskytuje úvery alebo kapitálové financovanie alebo kvázi kapitálové financovanie alebo záruky. A tá kapitálová časť je mimoriadne dôležitá, predovšetkým pre malé a stredné podniky, aby splnili požiadavky. Je to tá jedna z najčastejšie kladených otázok v členských štátoch, či FC poskytne kapitál, pretože mnohé mladé, malé podniky a startupy povedia, my sme mohli rozšíriť našu činnosť, ale nám nikto nedá ani len úver. Žiadna banka za rozumnú cenu, práve preto, že nám chýba kapitál, nemôžeme sa rozširovať, nemôžeme rásť E, nemôžeme e, jednoducho investovať a radšej sa nájde nejaká americká bojná firma, ktorá nás jednoducho kúpi. Čiže tu riziko zlyhania na trhu a tá kapitálová ložka je veľmi dôležitá. FC e, bude investovať v tom zmysle, že keď ti dojde k stratám, tak tie prvé straty bude znášať tento fond a to je v podstate ten rizikový element, ktorý by mal prilákať súkromné investície, súkromné peniaze. Uh, Pani Dali, dúfam, že ste dostali odpovede na vaše otázky. Tak ste si sa pýtali na veľkosť projektov, minimálnu veľkosť. Keď hovoríme o financovaní malých a stredných podnikov, samozrejme tie projekty sú pomerne malé, pretože uverovanie alebo teda investovanie do kapitálu malých a stredných podnikov je malé výšky. A keď hovoríme o infraštruktúrnych projektoch, to sú väčšie položky, pretože EIB nemôže uh, riešiť niekoľko tisíc žiadostí a podobne. Čiže musíme stanoviť jasné kritéria. Nie je to zase až taký veľký projekt, ale hovoríme o niekoľko o limitnej hodnote, niekoľko milión, povedzme. Pani Višňovská sa pýtala na banický sektor, technológie a či v junkerovom pláne je niečo, z čoho by sa dal podporiť zmena baníctva smerom k udržateľnejšiemu a čistejšiemu sektoru. Všetky investície, napríklad do čistejších technológií v baníctve, môžu požiadať o zdroje EFSI. To je v podstate jedna z najrychlejšie rastúcich oblastí tzv. čisté ekologické, čisté baníctvo. Áno, baníctvo vždy znečistuje prostredie, ale je tu obrovský záujem napríklad v Číne o e, čistejšie technológie banícke a my musíme sa postarať o to, aby v Európe sa vyvíjali a vyrábali čisté technológie pre baníctvo. Sú dobré firmy už teraz, ktoré zabezpečujú takéto technológie, ale ak budú takéto projekty, e, a ktorí zo súkromného sektora môžu požiadať o spolufinancovanie pre takéto projekty. Pán Dans, akú ďalšiu legislatívu potrebujeme? No v tejto fáze vám neviem dať komplexný zoznam. Práve preto pracujeme na komisii v rámci tej skupiny pre projekty snažíme sa identifikovať, čo je ten správny udržateľný prístup k obehovému hospodárstvu, aké správne rozmery tomu nastaviť, aké veci potrebujeme regulovať skôr na európskej úrovni, je vôbec niečo, čo potrebujeme odregulovať, to znamená znížiť reguláciu, čo by malo byť normalizované, štandardizované, harmonizované, preto aby sa zmenila koncepcia trhového hospodárstva na udržateľné. Aké stimuly? Ako stimulovať? Potrebujeme reguláciu, legislatívu alebo aké ďalšie veci? Čiže ja naozaj týmto zmenám pristupujem veľmi pokorne, pretože no je to veľmi zaujímavé, ale veľmi náročné zároveň E, prísť s novou koncepciou, ktorá zabezpečí udržateľný rast, konkurencieschopnosť a povedie k vytváraniu rastu, ktorý bude hospodársky zaujímavý a e, ekologický. To sú nudné odpovede, ale dúfam, že aj vy môžete prispieť, váš výbor môže prispieť do tejto diskusie obehové hospodárstvo, to nebude jeden balík, ktorý vám dáme. Ja si myslím, že tu sa skôr jedná o spôsob uvažovania. Existujú osvedčené postupy v mnohých krajinách a dúfam, že ich aj vy prinesiete do diskusie. Zaznela tu otázka, či spalovne máme podporovať. No nemáme to v úmysle. Je súčasťou aktuálneho stavu. V niektorých prípadoch je to lepšie ako skládky, ale odpadu, ale konečný výsledok, alebo teda našim cieľom musí byť maximálna miera recyklácie a e, čo najmenej odpadu. Myslím si, že vy ste oveľa väčšími odborníky v tejto oblasti ako ja, takže určite nebudem sa hádať a nebudem vás presviečať o opaku vašich názorov. Pani si hovorila o tom, že Junckerová komisia nechce pripravať legislatívu. To nie je celkom pravda, pretože no, ide o to, že nová komisia funguje 5 mesiacov. A ak chcete robiť veľké veci a nie malé veci, tak vždy to chvíľu trvá, kým e, to rozbehnete. A FC a Junckerov plán a jeho legislatívne návrhy. Ja si nemyslím, že niečo iné v minulosti boli pripravené tak rýchlo ako tieto návrhy. Žiaľ, toto je iba jedna taká <laughs> veľká vec nová veľká vec komisie momentálne v parlamente. No e, a do leta určite tu bude viacero návrhov, ale vždy to chvíľu trvá, kým. A chceme dobre pracovať, tak to trvá. Pýtali ste sa takisto na endokrinné disrupt, endokrín disruptory, e, či budú mať dopady. Áno, Nové kritéria, ktoré sa majú stanoviť, budú mať významný dopad na ochranu zdravia, životného prostredia, obchodný styk a poľnohospodárstvo. A preto e, mm, o tom hovorím vo 7. akčnom pláne pre životné prostredie, ktorý bol schválený v 2013. Ako viete, parlament to schválil. A spolu s radou tam sa uvádza, že Únia vypracuje harmonizované kritéria na identifikáciu Eh, endokrinných disruptorov eh, na základe ich nebezpečnosti, ich eh, rizika. A to chceme spraviť. To nie je žiadna symbolika. A nie je to ani jednoduché, ako viete. Vedci sa nezhodnú na týchto názoroch a my sa jednoducho musíme postarať o to, že rozhodneme na základe poznatkov. Sú na túto tému veľmi vyhranené názory, to viem. A my naozaj potrebujeme fakty a dôkazy pri rozhodovaní. Takisto mm, boli verejné konzultácie, dostali sme 27 tisíc e, odpovedí, musíme to preskúmať, rozanalizovať, e, chceme vytvoriť naozaj niečo, čo obstojí v budúcnosti. Pán Balčo, Povedali ste, že v Maďarsku máte zlé skúsenosti s e, projektami verejno-súkromných partnerstiev. Nikto nikoho nenúti ani povzbudzuje k tomu, aby robil projekty PPP. Existujú dobré a zlé príklady. Ale FC sa bude zameriavať na investičné plány súkromného sektora, alebo ak už existujú verejno-súkromné plány, tak na tie PPP je jedným z modelov, alebo teda keď hovoríme o PPP v súkromnom partnerstve, väčšinou máme na mysli diálnice alebo proste takéto veci. A s, tými máme, s tým máme aj pozitívne, aj negatívne skúsenosti alebo príklady. Ale existujú aj menej zložité spôsoby, ako štruktúrovať vzťah súkromného verejného, a verejného investora. Eh, nie je potrebné nutne využívať projekty PPP, ak chcete získať finančné prostriedky z EFSI. Production leakage alebo odchod, presun produkcie niekde inde, už sme to zaznamenali, keď produkcia bola presunutá do Číny, teraz sa jej časť vracia späť. A my len sa musíme postarať o to, aby tu bola dobrá um, hospodárska súťaž, aby uh, podniky uh, neodchádzali preč. Dôležité sú pre všetkým poznatky, to je najväčší aspekt. Flexibilita, to je ďalší aspekt. Grecký pán poslanec sa pýtal, ako prilákať investorov. Tu musím povedať, že FC môže pomôcť, ak je celková situácia v Grécku dostatočne stabilná na to, aby súkromný sektor začal vôbec zvažovať e, investície v Grécku. FC môže zobrať na seba časť rizika vrátanie rizika krajiny, rizika štátu. Nemôžeme však nikoho nútiť, aby niekam išiel investovať. Takže ja len dúfam, že aktuálna vláda stabilizuje situáciu v Grécku natoľko, že súkromní investori, nielen grécky, ale aj zahraniční investori, začnú zvažovať e, investovať do cestovného ruchu alebo do energetiky v Grécku. A ak bude nejaký súkromný investor ochotný investovať, tak FC môže prispieť a podielať sa na riziku. Ja dúfam, že situácia sa čoskoro zlepší. Pán Dantan, vy ste sa pýtali, či potravinársky priemysel môže takisto získať finančné prostriedky. Áno, určite aj inovácie v potravinárstve môžu byť práve vynikajúcou oblasťou kde FC môže poskytnúť ten aspekt e, znášania časti rizika. A, a e, dúfam, že v oblasti potravinárstva budeme inovatívni a ako náhle, čiž budú investície do vývoja výskuma alebo nejaké väčšie investície pod, pod, do potravinárstva, tak je potravinárstvo je rovnako dobré odvetvie ako akékoľvek iné na to, aby sme prispeli mm, tým, že zoberieme na seba časť rizika. Pán Demesmaker, vy ste spomenuli flexibilitu. Mali ste na mysli pak stability a rastu o vašej otázke, alebo nie, o čom ste hovorili? Nie? Mohli by ste to opakovať, poprosím vás? No, otázka sa týkala uh, balíka o recyklácii. Okrem iného, Tie informácie, ktoré sme si vypočuli z European Policy Center, toto centrum povedalo, že sa opäť pozrú na ciele a ja sa pýtam, čo komisia myslí tým, keď hovorí o tom, že ciele budú konkrétnejšie šité na mieru pre svoje krajiny. Chcem, rád by som videla praktické príklady. Áno, všetky v podstate ciele sú také, ale keď sa pozrite na situáciu v rôznych krajinách, sú v nich obrovské rozdiely a tá istá norma pre všetkých, to sa nezdá byť e, dosiahnutelné, aspoň v strednodobom horizonte. V dlhodobom možno, hej, ale v strednodobom nie, čo to bolo jeden z nedostatkov toho predchádzajúceho návrhu. Takže my nebude, neznížime celkovú mieru ambície, ale musíme sa pozrieť na to, čo je dosiahnutelné Dokonca môžeme aj zvýšiť tie normy, ale, e, tú, tú úroveň, ale kraj, situácia rôzna v rôznych krajinách. Čo môže znamenať obehové hospodárstvo, vrátanie balíka odpadov, čo by to mohlo teda, alebo okrem balíka odpadov, čo by tam mohlo byť, e, e, dizajn výrobkov a veci s tým súvisiace, ako zvýšiť efektívnosť zdrojov, ako znížiť e, potrebu surovín, ako posilniť nové podnikateľské modely, ktoré podporujú udržateľnejšiu spotrebu, renting, lending and sharing, to znamená, nemusíte všetky produkty vlastniť, môžete ich prenajímať, požičiavať si, e, stimulácia inovatívnych technológií, lepší prístup k informáciám pre spotrebiteľa, pretože spotrebiteľ je dôležitý to nie je len predmet, ale aj um, subjekt uh, celého hospodárstva. Ďakujem pekne za pozornosť, ďakujem za naozaj podrobné odpovede a ďakujem aj, že ste prišli na naše stretnutie. A Užitočne ste zodpovedali naše otázky, nemáme nič do rôzneho, už sme všetko vyriešili, najbližšie stretnutie bude 13. apríla popoludnia, 14. dopoludnia. Ďakujem za vašu prítomnosť a uvidíme sa na budúce. uh, discussion. I do.